sa zotavili počas prestávky, možno ešte niektorí stále oslavujú sviatky podľa účasti a možno sú tu napokon len tí najlepší. E, počula som, že sú dosť nepriaznivé poveternostné podmienky, možno preto sa nezúčastnia. Ehm, čo sa týka oznámení, náš kolega Philip Bradburn 20. decembra e, umrel. Bol e, zastupujúcim členom výboru KOND za skupinu ECR od roku 1999 bol v Európskom parlamente, bol to naozaj kolega, ktorý eh, vždy eh, veľmi slušne vystupoval. Eh, napísala som list jeho rodine aj vo vašom mene, v mene celého výboru som vyjadrila sústrasť jeho pozostalým. Mm, ďalej predseda parlamentu dnes o 10.45 vyzýva všetkých e, na minútu ticha. Pred parlamentom chcem navrhnúť, aby sme si pripomenuli e, túto ich pamiatku tu e, v sále, aby sme si pripomenuli obete toho neludského útoku včera na Charlie Hebdo. Nie je to len útok na novinárov, je to útok na slobodu prejavu v Európe a preto je veľmi správne, aby sme mm, sa pridali k tejto minúte ticha. Chcem vás teda požiadať, aby o 10.45 sme teda absolvovali túto minútu ticha na ich pamiatku. A týmto sa môžeme pustiť do dnešného programu. Dostali ste všetci jeho znenie. Taktiež dostanete Cont News, obežník. Naša schôdza sa mimochodom vysiela. Máme tu zápisnice z schôdze z 1. 2. decembra. A ako vždy, ak do konca tejto schôdze nebudú námietky, budeme považovať tieto zápisnice za schválené. Máme zhruba hodinu čas na bod 4, absolutórium za rok 2013, Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európska komisia. K tomuto bodu chcem privítať e, pána komisára Mödasa. E, je to nová tvár tu u nás vo výbore. Veľmi sa tešíme, že ste prišli. Existujú mimoriadne správy z oblasti výskumu a taktiež budeme mať priestor o nich diskutovať s vami. Teda ešte raz srdečne vás vítame. Dúfam, že budete mať veľmi úspešný mandát. Chcem oceniť, že je tu aj člen dvora auditorov, pán Benigmajer a taktiež príslušný eh, pán Lanzaroš, ako aj pán Otko, ktorí taktiež zastupujú dvor auditorov a aj celému dvoru auditorov, teda týmto želáme šťastný nový rok. Dohodli sme sa, že podpredsedovia prevezmú a niektoré témy v oblasti absolutória. Teší ma, že kolega Denika je tu prítomný a môže sa ujať tejto témy v diskusii s pánom komisárom. Najskôr chceme dať slovo dvoru auditorov, aby nám prezentoval kapitolu 6 výročnej správy dvora auditorov. Pán Benik Majer, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pani predsedníčka, pani Gresle, vážení podpredsedovia, vážení poslanci výboru KONT, vážený pán komisár Budas, veľmi ma teší, že vám dnes môžem prezentovať 8. kapitolu výročnej správy Dvora auditorov. Ako nový člen Dvora auditorov poprvýkrát takto prezentujem kapitolu niektorú časť výročnej správy. Keď som e, predstúpil pred parlament ako kandidát, povedal som vám, že sa na vás môžete spolahnúť e, a práve teraz vám môžem preukázať, že sa na mňa naozaj môžete spolahnúť. Myslím, že je veľmi dôležité, aby v spolupráci medzi e, dvorom auditorov, parlamentom a komisiou prebiehal demokratický proces riadnym spôsobom a bol čo najúčinnejší a najfunkčnejší. Ja ako dvor, člen dvora auditorov sa sústraďujem predovšetkým na zložitosť eh, pravidel a politických bodov. Myslím, že toto je veľmi relevantné aj pre dnešnú 8. kapitolu. A ďalšia dôležitá téma podľa mňa je jasné vyjadrovanie, ako ste si ste všimli, informačný leták dvora auditorov je o mnoho zrozumiteľnejší a veľmi ma teší, že toto znenie je písané takýmto bežným jazykom. Kapitola 8 výročnej správy pokrýva celú škálu tém. Predstavuje 8 celého rozpočtu Európy a výskum zaberá 65 z tohto podielu rozpočtu Európskej únie. Okrem iného sú tam aj iné politiky, okrem vzdelávania a tak ďalej. Výročná správa mm, pokrýva správnosť a riadnosť pladieb a taktiež e, v kapitole 8 sa spomína aj téma priamých výdavkov komisie. Teda je to trošku odlišné v prípade súdržnosti a pohospodárstva. E, toto vychádza z priamých výdavkov komisie Myslím, že je dôležité tiež e, preskúmať výkonnosť e, týchto výdavkov v Európe v oblasti výskumu a vyjadrím sa k tejto téme o niečo neskôr. Rok 2013 bol posledným rokom 7. E, rámcového programu pre výskum a do istej miery sa teraz pozeráme späť na program, ktorý už bol uzavretý. Od roku 2014 už pracujeme e, s horizontom 2020. Myslím, že na Prahu roku 2013 až 2014 v našej finančnej kontrole je dôležité pomenovať rozdiel medzi 7. programom a Horizontom 2020. My sme skonštatovali, že dvor auditorov poskytol viacero významných odporúčaní komisii vo svojom stanovisku z roku 2012 a komisia sa držala týchto odporúčaní v navrhovaní Horizontu 2020. Teda tešíme sa na vhodný systém financovania výskumu od roku 2014. Horizont 2020 má za cieľ zlepšiť veci, čo sa týka problémov zaznamenaných v rámcom programe číslo 7. Myslím, že najzásadnejšie problémy, ktoré sme identifikovali v rámcom programe číslo 7 mesta, pokryli v horizonte 2020 a ukazuje sa, že spolupráca medzi komisiou a ostatnými inštitúciami funguje, prebieha e, dialog. E, myslím, že e, komisia je neustále otvorená a taktiež aj ja um, musím povedať, že aj moje dvere sú stále otvorené komukoľvek. Jedno z najvýznamnejších odporúčaní dvora auditorov sa týkalo radikálneho zjednodušenia systému. Ak sa pozrieme na chyby, ku ktorým došlo v roku 2013 e, v plnení rámcového programu číslo 7, vidíme, že zložitosť pravidiel naozaj narúša plynulú činnosť e, výskumu. Som presvedčený, že Európska komisia mm, sa snaží zjednodušiť tieto pravidlá, avšak musíme byť neustále v kontakte s príjemcami. Univerzity, malé a stredné podniky, výskumné inštitúty. A s nimi musíme byť v kontakte a musíme konkrétne pomenovať e, problémy, ku ktorým dochádza v oblasti výskumu v Európe. Snažil som sa popísať e, najvýznamnejšie stránky, ktoré sa týkajú výskumu v Európe a bol som ochotný e, načúvať e, tomuto sektoru. A tento priamy kontakt s príjemcami naozaj môže byť veľmi prospešný v snahe oboznámiť sa so skutočnými problémami v oblasti výskumu a inovácií. Toto môže byť taktiež užitočné v snahe a výmeny informácií medzi Komisiou dvorom auditorov a parlamentom. Čo sa týka zložitosti pravidiel, okrem nej vidíme, že nie je vždy celkom jasné, ako by sa tieto pravidlá mali uplatňovať v praxi alebo ako by sa mali vykladať. A toto súvisí s témou, na ktorej mi veľmi záleží a síce otázka právnej istoty, či výskumníci, ktorí sa v prvom rade venujú výskumu, či vedia, ako sa majú uplatňovať pravidla v praxi. A práve tejto téme sa chcem venovať v budúcnosti podrobnejšie. Minulý rok som sa zaoberal prípadom univerzity vo Veľkej Británii, Tam sa pracovalo na plný úvezok na projekte EU a pritom sa musel zaznamenávať čas, ktorý sa venoval tomuto projektu a bolo otázne, na čo je e, potrebné vôbec zaznamenávať tento čas, a ak sa všetok personál na plný úvezok venuje tomuto projektu. Teda v takýchto prípadoch je potrebné uzrejmiť si, ako sa majú platňovať pravidlá tak, aby to nebránilo priebehu výskumu som v intenzívnom kontakte s príjemcami a budem e, veľmi pozorne načúvať signálom celej komunity výskumu a budem to potom e, komunikovať ďalej komisii a parlamentu. V tomto procese sa budem snažiť prispieť e, k získaniu dostatočných poznatkov. Na jednej strane môžeme povedať, že 4,8% chybovosť kapitola 8 je dobrá, ale došlo aj k výrazným zlepšeniam. A čo sa týka výkonnosti, pracujeme na mimoriadnej správe o fungovaní EIT v Maďarsku a taktiež čo sa týka smernice o služieb. Myslím, že aj toto je dôležité spomenúť. Výskum a inovácie sú kľúčové pre spoločnosť a občanov EÚ a ja sa domnievam, že z tohto dôvodu je e, dôležité vnímať ich ako súčasť e, programu do roku 2020. Myslím si, že e, dostupnosť Horizontu 2020 je mimoriadne dôležitá a v čo najväčšej možnej miere by aktéry mali mať možnosť vstúpiť do Horizontu 2020 a práve preto si myslím, že ponaučenie sa z minulosti je najlepším spôsobom, ako dosiahnuť zlepšenie. Spolupráca medzi sektorom výskumu, Európskou komisiou, Dvorom auditorov a Európskym parlamentom a samozrejme radou je e, e, dôležitá v snahe podporovať tieto zlepšenia pani Gresle, vážení podpredsedovia výboru KONT, vážení poslanci, Ďakujem za to, že som dostal priestor prezentovať vám kapitolu 8 a veľmi rád s vami budem viesť plodný dialog o dopadoch efektívneho výskumu na politiku EÚ. Ďakujeme pekne, pán Brenikmajer pán komisár, je to ako isté vu, pretože ehm, pravidlá sú komplikované. Ehm, všetci hovoria o tom, že bude snaha veci zjednodušiť v ďalšom volebnom období. Dúfame, že naozaj sa to v praxi podarí presadiť. Možno by ste nám mohli povedať niečo konkrétnejšie. Okrem toho by ste sa mohli vyjadriť aj k výhradám, ehm, ktoré E, sa týkajú veľkej časti rozpočtu a taktiež by ste sa mohli vyjadriť k tomu, ako plánujete postupovať ďalej. Teším nás, že ste tu medzi nami. Nech sa páči, máte slovo. Mrs. Grassler, uh, dear vice chairs. Ďakujem pekne, pani Gressle, vážení pán podpredsedovia, vážení poslanci kolegovia. Je to pre mňa veľká čest, že tu môžem teraz byť eh, poprvýkrát a odpovedať na vaše otázky v rámci udelovania absolutória za rok 2013. Ja som v tejto pozícii nový, ako viete, ale dôkladne som preskúmal správu o dvore auditorov a uh, som ochotný vypočuť si vaše odporúčania a viesť dialog. Vieme, že um, bola jedno z priorít môjho týmu dobré finančné riadenie a kvalitné výdavky nemôžeme jednoducho e, si dovolniť e, zneužívať alebo nedobre využívať e, prostriedky európskych daňových poplatníkov. A tu boli prijaté také opatrenia, ktoré pokryli viaceré E, oblasti ako napríklad vedu a výskum, vzdelávanie, bezpečnosť, e, migráciu, tiež opatrenia na boj proti finančnej kríze. To všetko dokopy dokonca bolo 4,6 sa zvýšilo 4,5 je, ale keď sa pozriete na, výs, na to, koľko, aké boli výdavky na vedu a výskum, môžete vidieť v bode 8, 8 že e, chybovosť je rovnaká ako predchádzajúcich rokoch. Pokiaľ ide o samotné strany e, vedecké výdavkov na vedeckú politiku, to vlastne súvisí aj s našimi vlastnými zisteniami. Momentálne je ročná chybovosť asi 5 toto bolo znížené na pod 3 po rôznych korekciách a nápravách, ktoré boli prijaté zdroje chýb sú nie v nákladových e, kategóriách. No a môj predvečník už povedal, že z, e, dvor zdôrazňuje niekoľko dôležitých e, bodov, aby som cez ne, za, cez ne prejdem. Prvá vec je prvá, prvá chyby sú v osobných nákladoch, potom sú tu nesprávne výpočty iných priamých nákladov a tiež e, vyhlásenia o nepriamých daniach, osobitne v prípade DPH. Okrem toho dvor takisto zdôrazňuje nesprávne výpočty nepriamých nákladov, osobitne v prípade zahrnutia nákladov, ktoré súvisia s výskumom. Chyby tiež e, sa týkajú rôznych e, príjemcov, ale naše dôkazy naše dôkazy potvrdzujú, že noví účastníci a malé stredné podniky e, majú vyššiu mieru chybovosti. Takže čo môže komisia urobiť alebo čo robí, aby sa znižil počet chýb. Začal by som teda viedročným viac finančným programom FP7. My predovšetkým vykonávame naše kontroly ex post, asi 500 auditov ročne a tieto sa týkali príjemcov, ktoré dostali asi 67 grantov z FP7. Po druhé, tieto platby sú tiež predmetom ex ante kontrol službami komisie, pričom e, sa posudzujú aj vedecké výsledky, aj náklady. Veľké náklady sú preskúmané auditom a udelovaním certifikátov, to všetko znižuje e, mieru chybovosti, tak ako aj zdôraznil e, samotný účtovný dvor v bode 8.20 my samozrejme sa snažíme maximálne zlepšiť e, pomoc aj pre príjemcov prostriedkov a to je na báze dokumentu o desiatich najčastejších chybách, ktoré my sme identifikovali a ako ich napraviť. Tisícky koordinátorov, e, vedcov a finančných odborníkov boli informovaní o tom, ako sa vyhnúť takýmto chybám a títo sú po celej Európe a takisto boli pripravené aj určité usmernenia v prípade Horizontu 2020 eh, v, v, dobre v, v časovom predstihu a to bude pokračovať ďalej. A napokon smerom k koncu roku 2014 dokument o chybách a chybovosti bol distribuovaný do všetkým 23 tisícom príjemcom z programu FP7. Treba uviesť, že tieto opatrenia eh, sa týkali aj odporúčaní alebo zohľadňovali odporúčania eh, dvora auditorov voči FP7. Okrem toho výkon e, kontrol je skôr taký, alebo sa sústreďuje viac na tých príjemcov s vyšším rizikom. A opäť súhlasím, že to je niečo, na čom pracujeme, nielen aby sme znížili mieru chybovosti, ale aby sme aj zlepšovali našu e, stratégiu boja proti podvodom. Znižovanie administratívnej záťaže ešte nemôže znamenať, že nebude kontrola, naopak by to malo znamenať e, zmysluplnú a dobre zacielenú kontrolu. Môj pred, e, ja predreč, predchodkynia pani Gorgenkamp povedala, že nie je možné zaťažovať vedcov ďalšími administratívnymi záťažami tým, že sa budú od nich požadovať ďalšie množstvo informácií, než dostanú nejaké peniaze. Generálny riaditeľ zopakoval aj to, túto správu vo svojej, pravidel, pravidel, vo svojej pravidelnej ročnej správe. A aj keď už e, ďalšie zmeny v právnych predpisoch FP7 sa nemôžu meniť, ale ja sa budem maximálne snažiť, aby bola chybovosť čo najnižšej úrovni. Ale skúsme sa teraz na chvíľku pozrieť na horizont 2020. Dosiahnutie výsledkov znamená zabezpečiť vedcom najlepšie možné pracovné podmienky. A to zahrňa aj to, že nebudú mu zaťažení administratívnou záťažou, budú mať jednoduché pravidlá a to, tie potom by, by mali znamenať menej chýb. Takto ja vidím e, jadro Horizontu 2020. Zjednodušenie pre príjemcov je to dobré pre nich aj pre zníženie chybovosti. Zjednodušenie je podporené Európskym parlamentom a ja vám za to ďakujem. Radikálne zjednodušenie, ktoré bolo zavedené v Horizonte 2020, tak ako povedal aj pán Breckenmayer vo svojom vystúpení, že e, tie najčastejšie chyby z FP7 e, čiže nie je potrebné zaznamenávať presný počet hodín pracovníkov, ktorí pracujú na vedeckých projektoch. E, to znamená, že keď pracujete na plný úvezok, nemusíte už robiť záznam hodín alebo zapisovať koľko na tom pracujete, čo je úplne v poriadku. Ďalšia otázka, sú tam niektorí odhady osobných nákladov. Tretia vec, e, DPH. DPH je teraz už ako oprávnený náklad, ktorý sa dá nahradiť tiež, alebo preplatiť. Tiež e, sme určili aj systém nepriamých nákladov Čiže keď budem um, čítať správu uh, auditoru a prejdem cez jednotlivé č- položky, položka číslo 1, to je dobrou ilustráciou toho, o čom sme práve teraz hovorili, pretože v bode 1 sa uh, dvor vyjadruje k trom typom chybovostí. Prvá bolo na osobné náklady, ktoré boli na báze odhadnutých na e, čísel, ale teraz v prípade Horizontu 2020 umožňujeme väčší, väčšiu mieru e, odhadov. Takže e, po druhé je tu otázka DPH ale ako som povedal, DPH teraz už je opravneným nákladom v horizonte 2020 a a po tretie um, nepriame náklady, ktoré nesúvisia s e, samotným projektom, ale sú možné v rámci horizontu 2020. Čiže ja som chcel povedať, že v tomto prípade všetky tieto tri e, problémy boli riešené alebo sú riešené v programe Horizont 2020. A tu, dámy a pani, ja mám e, určitú istotu či dôveru, že chybovosť bude nižšia, keď už e, sa bude vykonávať audit horizontu 2020 a zjednodušený systém, ktorý bol zavedený pre program Horizon 2020, ako to vidíme dnes a to podporilo aj dvoru auditorov vo svojom stanovisku k návrhu komisie k Horizontu 2020 a u dvor uviedol, že nový model je radikálne jednoduchší než FP7 a oveľa ehm, menej náchylný na chyby. A ehm, tie chyby, ktoré identifikoval účtovný dvor, ehm, naznačujú, že budú vyriešené novými pravidlami. A to znamená, že tí účastníci, ktorí naozaj chcú dodržiavať predpisy, teraz majú oveľa E, jednoduchšie podmienky v rámci horizontu 2020. Takto aj konať. A preto je veľmi dôležité však uznať, že zároveň sú určité e, limity, do, kol, do, do akej miery sa, dajú, sa dá zabrániť chybovosti sú tu priority a malé a stredné podniky tie sú jadrom našej stratégie výrodnej správe za rok 2013 e, generálny riaditeľ pre výskum a inovácie uviedol, že chybovosť pre malé a stredné podniky je dvakrát vyššia než priemer. A chybovosť pre nových účastníkov je takmer trikrát e, vyššia než priemer ale samozrejme my nechceme malé a stredné podniky a nových účastníkov vyčleniť z programu len kvôli tomu, že je tam vyššia chybovosť. E, podstatná je lepšia podpora malých a stredných podnikov pre zvýšenie miery inovácií v európskej ekonomike a otváranie možnosť novým účastníkom je podstatné, keď chceme šíriť vedu po celej Európe ale to zo sebou nesie vysokú mieru chybovosti, ale to je riziko, ktoré, ja by som povedal, stojí za to. A veda, veda a výskum, ako viete, to je multidisciplinárna na, na oblasť, ale je to oblasť, ktorá prináša zamestnanosť a určitá miera rizika musí byť eh, vzaná do úvahy, ak chceme dosiahnuť naše ciele v oblasti výskumu a vývoja. Keď chceme dosiahnuť eh, akceptovateľnú chybovosť, pričom zároveň chceme zabezpečiť eh, medzinárodne konkurencieschopnú vedu a výskum, to všetko sú výzvy. Ale ja som presvedčený, že Horizon 2020 už je veľkým zlomom pre, pre dosiahnutie jednoduchšej a, a invest efektívnejšieho investovania do vedia výskumu na európskej úrovni. Dobré finančné riadenie e, musí e, zlepšiť alebo musí obsahovať aj e, riešenie chýb, ja by som chcela, aby sme teda to naše výdavky uplatne mali lepšie alebo lepšie, efektívnejšie uplatňovali výdavky a ja som bol rád, keď som zistil, že rámcový program naozaj napríklad e, zahrnuli napríklad aj výťazov Nobelovej ceny. Hovorím o profesorovi Žonti Volovi, ktorý získal e, cenu za ekonomiku, alebo ďalší e, dvaja, ktorí získali Nobelovú cenu za medicínu, tiež boli príjemcami našich prostriedkov. Toto všetko potvrdzuje, že musíme viacej prostriedkov E, poskytnúť vedia a výskumu a naozaj e, veci a výskumníci pracujú na rôznych projektoch, ako napríklad vývoje vakcíny proti um, vírusu ebola a podobne. Takže je dôležité toto podporiť, pretože to prináša aj zamestnanosť a ja som zaviazaný aj dobrému finančnému riadeniu a som presvedčený, že sa nám podarí dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi týmito cieľmi a že sa nám podarí dosiahnuť eh, ciele počas posledných rokov FP7 aj z eh, začiatočných rokov Horizontu 2020. Takže ďakujem pekne za túto možnosť sa vyjadriť. Ďakujem pekne, pán komisár. My Takže naozaj nás e, zaujímala všetkých, e, aby, sa, aby sme dosiahli dobré výsledky z hľadiska toho, akým spôsobom sa používajú prostriedky daných poplatníkov ale nestačí, aby sme o tom iba hovorili, ale predovšetkým tie pravidlá, ktoré máme, musia predovšetkým aj byť implementované, dodržiavané, vynutiteľné. Čiže mm, mm, teraz má slovo pán podpredseda Nika. Ďakujem za slovo. Takže predovšetkým chcem uvítať komisára Moedasa a vyjadriť sa je aj k tomu tejto otázke. Je to um, mesiac, čo ste nastúpili do úradu a teraz vidíme, že nám poskytujete iný pohľad, než aký bol prezentovaný e, v lete minulý rok. No a musíme skutočne riešiť e, problémy, ktoré sa nedávno e, vynorili. Hovorilo sa o dvoch veľkých výzvach. Poprvé je to podfinancovanie a oneskorené platby. Toto vedie k veľkým problémom. Možno by nám komisár mohol poskytnúť viac detajlov, pretože je veľa poslancov, ktorých to naozaj zaujíma. Je veľa ľudí, ktorí očakávajú platby, ktoré zatiaľ nedorazili. A po druhé, zavedenie zjednodušeného rámca by malo pomôcť tým, ktorí sa chcú uchádzať o výskumné programy. A toto je skutočne dôležité v celej EÚ, pretože keď hovoríme o konkurencieschopnosti, tak hovoríme o výskume, o inovácii a výskum je odpoveďou. Keď hovoríme o európskych elitách, o laureátoch Nobelovej ceny, tak odpoveďou je taktiež výskum. Keď hovoríme o zamestnanosti, taktiež je odpovedou výskum. Takže máme v tejto oblasti, za ktorú vy ste zodpovední, e, skutočne e, máme na nej veľký záujem. A naše otázky odzrkadľujú spôsob, ako sa vám snažíme pomáhať, snažíme sa, vám, e, snažíme sa vás podporovať, aby sa vám darilo. A medzi e, ročne, medzi rokmi 2012 a 2013 chybovosť narastla o 7 No a taktiež sú tam e, chyby, ktoré neboli zaznamenané systémom a boli nahlásené. Takže v podstate tá európska pridaná hodnota sa zmenšila. Vítame rozhodnutie Európskej komisie prijať odporúčania dvora auditorov. Predovšetkým chcem zdôrazniť potrebu e, osvetovej kampane, ktorá by mala byť zosilnená v súvislosti s e, normami oprávnenosti pre finančný program 7 a je to dôležité pre zvýšenie zamestnanosti v Európe. Bohužiaľ, malé stredné podniky majú väčšiu náchylnosť k chybovaniu než iní aktéry. A som rád, že normy pre Horizon 2020 boli e, taktiež vyvinuté tak, aby brali ohľad na startupy a malé stredné podniky. A som rád, že komisia nechce zaťažovať úsilie malých stredných podnikov tým, že bude stále zvyšovať úrovne kontroly alebo administratívnej záťaže. Naopak, malé stredné podniky by mali byť podporované v rámci 7. Eh, eh, eh, rámcového programu. Takže, ja by som sa vás chcel opýtať, aké, akými opatreniami chcete zabrániť chýbam zo strany MSP. Po druhé, myslím si, že preventívne opatrenia sú extrémne dôležité. Musíme taktiež eh, všetko zjednodušiť a zoštihliť. Dvor auditorov videl napríklad obrovské, obrovskú míru chybovosti eh, v prípade eh, nákladov to znamená, že aktéri ešte neboli dostatočne oboznámení e, s úlohami. Horizont 2020 by mal mať pozitívny dopad na aktivity auditorov a účastníkov. Takže dajte nám prosím nejaké príklady tejto súvislosti. Taktiež chcem zdôrazniť, že je dôležité vytvoriť e, jednotné ukazovatele výskumu pardon, výkonu, tak aby sa zistila presná miera chybovosti a taktiež plnenia cieľov do roku 2020. Ďakujem. Thank you very much uh, for the, the questions. Um, uh, and... Ďakujem za otázky. Takže začnem tým, čo ste povedali o platbách a úveroch. Pamätáte si na moje vypočutie? Bol som veľmi neohrabaný a úprimný, keď som povedal, že situácia je ťažká. A čo týka roku 2013, tak určité platby prebehli až v podstate po limite. A v niektorých prípadoch sa um, uhradili až v januári 2015, myslím decembra 2014. Čo sa týka nášho generálneho rejiteľstva, tak celý rozpočet vrátanie tých dodatočných 18, 80 miliónov bol úplne spotrebovaný. Takže neostal nám ani cent na konci roka. A tá dodatočná suma, o ktorú sme požiadali, tak tu sme ešte nedostali. 85 miliónov bude musieť byť uhradených z rozpočtu roku 2015. Takže, aby sme sa vyrovnali so situáciou, sme poprvé posúvali deadliny, to je realita, to uznávam, a po druhé, sme znížili e, priemernú hodnotu predfinancovania zo 60 na 35 na kontrakt. Avšak chcem, som veľmi rád, že platby v roku 2015 v rámci, roku, v rámci horizontu 2020 eh, zodpovedajú tomu, čo požadovala komisia, takže nebude musieť komisia zaviesť dodatočné eh, eh, kontingenčné opatrenia. Za to som veľmi vďačný. Hovorím to s veľkým rešpektom. Som veľmi taktiež vďačný Európskemu parlamentu za ich pomoc v tejto otázke. A skutočne vás potrebujeme, potrebujeme vašu pomoc. A som ďačný, že ste nám ju poskytli, pretože budeme potrebovať taktiež ďalšie platby na rok 2015. Je to veľmi dôležitá otázka, pán Nika. Po druhé, čo sa týka druhej časti vašej otázky v súvislosti s MSP, Viete, ako som už povedal, že MSP, a nie len MSP, ale aj noví aktéry, noví hráči, tak tí majú väčšiu mieru chybovosti než tí už osvedčení. A myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že účasť malých a stredných podnikov rozšírenie súčasných účastníkov. Všetko to je zásadné, pretože pokiaľ chcete inováciu, väčšiu mieru výskumu, lepší výskum, tak tam potrebujete MSP. Potrebujeme, aby prichádzali stále nové podniky. Takže keď sa pozrite na to, čo sme už urobili, zjednodušili sme pravidlá pre Horizon 2020. Takže teraz zodpovedajú potrebám MSP a taktiež nových hráčov. A prečo to hovorím? Pretože keď si uvedomíte moju minulosť v privátnom sektore, tak uvidíte, že im je jasné, že malé stredné podniky potrebujú jasné pravidlá, ktoré budú rýchlo pochopiteľné. Takže napríklad, pokiaľ sa rozhodneme tam mať e, nejakú, tam mať nejakú plošnú sumu 25 pre nepriame náklady, tak musí to byť ľahko pochopiteľné ako vysvetliteľné. A Horizon 2020 potom sme sa rozhodli mať e, zahrnúť aj DPH. To je taktiež veľmi dôležité pre nových hráčov, pre malé a stredné podniky. Alebo to, že tam máme iba e, dve miery financovania. 100% pre inováciu a výskum a 75% pre inovačné kroky. Takže toto sú zjednodušené e, pravidlá, ktoré boli vyvinuté v tejto oblasti a my potrebujeme myslieť aj na malé stredné podniky, na nových hráčov. Takže uvidíme v budúcnosti, že nám to prinesie pozitívne výsledky. Ďalej. Ste hovorili o dôležitej veci. Nezávislosť e, auditných osvedčení. A tu chcem jasne povedať, že auditory, ktorí e, udelujú tie osvedčenia, sú v podstate vymenovaní e, príjemcami. A tie auditné osvedčenia, ktoré vidíme, tak tam je zaručené, že teraz síce nie sú dokonalé, ale znižujú celkovú mieru chybovosti. A my odhadujeme, že 50% percentné zníženie miery chybovosti nastáva tam, kde je prítomné takéto osvedčenie. Takže vám chcem povedať, že samozrejme máte právo na takéto otázky. Tieto osvedčenia nie sú perfektné, ale pomáhajú. To je naša skúsenosť. Takže čo robíme? Poprvé, poskytujeme lepšie rady tým eh, certifikujúcim auditorom, a taktiež zjednodušenie Horizontu 2020 pomôže auditorom, ale aj príjemcom. Takže myslím si, že je to extrémne dôležité. Ďakujem. Veľa ľudí sa hlási o slovo, takže prosím, obmedzte sa všetci na dve minúty, tak aby e, sme to stihli, takže ja na to budem taktiež dohliadať, aby to boli dve minúty. Taktiež e, vítam e, kolegu z e, výboru pre priemysel. Máte slovo. Pán Kapo. Ďakujem. Pán komisár, už sme v výbore pre priemysel mali možnosť usporiadať v decembri vypočutie s vami. Taktiež ma teší, že vás tu vidím dnes je dôležitá kontrola nákladov. Je to, toto otázka je dôležitá pre e, rozvoj. Čo sa týka FP7, tak e, tam sa e, miera chybovosti teda znížila. Aká, aký, Aký je váš interný odhad chybovosti pre horizont 2020? Eh, v roku 2013 to bolo 4,8 Druhá otázka, pán Brenningmeier. Eh, dvor auditorov už nám povedal, že sa pracuje na zlepšení auditného výkonu. To je samozrejme pre nás veľmi dôležité. A mňa by zaujímalo, vy ste hovorili, že miera chybovosti je e, dvakrát vyššia pri MSP a trikrát vyššia pri nových hráčoch. Takže máte nejaké, nejakú stratégiu pre MSP a pre nových hráčov. Prakticky ja viem, že je to veľmi ťažké. Sedela som dlho v dozornej rade jednej, jedného podniku v tejto oblasti e, u nás e, v Nemecku. Takže mňa by zaujímalo, ako budete postupovať. Ako Taktiež chcete e, e, zvyšovať alebo zlepšovať e, výkon v tejto oblasti všetkých aktérov. Ďakujem. Prepašte, som si nesprávne prečítala vašu menovku. Pán komisár. Thank you very much. Uh, and, um... Ďakujem. Rád vás zase vidím. Takže vy ste hovorili o jednej veci, o jednej otázke. Je to zásadné v súvislosti s dopadom Horizontu 2020. Takže jedna vec, ktorú môžem povedať ako komisár, je, že som si istý, že ten dopad bude veľmi pozitívny. A opatrenia, ktoré budú zavedené, tak ako to bolo zjednodušené a vypracované, takže to určite bude všetko mať pozitívny účinok. Avšak nechcem špekulovať o konkrétnych číslach do budúcnosti alebo povedať vám, pozrite sa, bude to x percent. Prečo? Poprvé, preto, že mm, na to nemám nástroje. A po druhé, pretože zjednodušovanie prebieha postupne. Zjednodušovanie nie je len o tom, že to urobíte, aj to urobené. Je to dlhodobý proces, ktorý bude prebiehať celé roky. Takže môj záväzok je ten, že na tom budeme pracovať. Krok po kroku budeme všetko skúmať, či to funguje, či tie opatrenia prinášajú výsledky, ktoré dúfame, že prinesú. Chcem povedať, že sa musíte pozrieť na mieru chybovosti, ale aj na iné faktory a iné body. A jedna z dôležitých vecí je pozrieť sa na, na, pozrieť sa na to z toho pohľadu, že je to viacročný program. A potom na všetky tie korekcie dohromady. To je dôležité. Ale by som sa vyjadril priamo k vašej otázke. Určite nám to priniesie lepšie výsledky, avšak nemôžeme povedať, ako to bude v budúcnosti. Nemáme doma kryštálovú gulu a nemôžeme vám konkrétne čísla, ale som si istý, že v budúcnosti sa sem vrátim a prednesiem vám konkrétnejšie fakty. Ďalej, k malým a stredným podnikom. To je skutočne jadro našich obav. Ja sa pozerám na to, čo bolo už urobené a teraz hovorím s príjemcami, hovorím s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v tejto konkrétnej situácii a oni všetci uznávajú, že teraz je to všetko jednoduchšie. Väčšina z tých ľudí, všetkým tí, ktorí sú veľmi dobrí v tom, čo robia, tí sa sústreďujú na výskum, na svoje projekty. A tá skutočnosť, že Horizon 2020 má jednoduchšie pravidlá, tak toto je odpovedou na vašu otázku. Pre malé stredné podniky to skutočne bude jednoduchšie. A pokiaľ, teda to bude jednoduchšie, pani Gresle povedala niečo na úvod e, v tom zmysle, že toto je dôležité a že je treba sa pozrieť na konkrétne pravidlá, ale pokiaľ ľudia nebudú rešpektovať pravidlá, pretože sú príliš komplikované, tak to by prinieslo problémy. Dúfam, že sa na tom všetci zhodneme. Takže ďakujem za vašu otázku. Dobre, ďalej kolegyňa Ayala Sender. Ďakujem, pani predsednička. Takže predovšetkým by som sa chcela pripojiť k tomu, čo ste povedali na úvod. Je skutočne hrozné, čo sa stalo v Paríži, vraždy v redakcii. A taktiež chcem poďakovať pánu Brenningmajerovi za jeho vyhlásenie, ktoré skutočne na osvežilo atmosféru. Vy ste boli predtým ombudsmanom v Holandsku, takže toto určite vám taktiež pomáha, máte nový prístup. A pán Moedas, tiež vás vítam, vidím vás tu prvýkrát. A mňa by zaujímalo niečo v súvislosti s otázkou, ktorá, ktorá zatiaľ nebola zodpovedaná, takže sa ju pýtam ešte raz. Takže v súvislosti s potrebou určiť, ktorí sú šefovia, juniori a seniori e, v súvislosti s jednotlivými krajinami. Takže tí senior, tí, tí šéfy, tí najväčší šéfy, tak tí mali iné národnosti, inú národnosť než tí, ktorí boli potom nižšie postavení. Takže taký som z toho mala dojem. Mám údaje len z roku 2012 je je veľmi ťažké sa dopatrať v konkrétnej webovej stránky, kde by to bolo vysvetlené. Nenašla som ju. Takže, tomu, čo ste povedali. Áno, vy, ja si myslím, že nebudete mať veľký úspech v tejto komisii, pretože sú tam určité chyby, ktoré musíme príjmať, musíme ich tolerovať, musíme sa zmieriť s tým, že výskum má určitú, e, určitú mieru rizika a Máme tam napríklad rôznych mladých e, výskumných pracovníkov a podnikateľov, máme tam startupy, ktoré nie sú príliš dobré, takže vy prichádzate zo sveta, ktorý teraz súvisí s touto oblasťou prosím, povedzte nám, ako k tomu budete pristupovať, ale ja si myslím, že vy v tejto komisii nebudete mať v tejto oblasti veľký úspech. Ďakujem. Pán komisár, nech sa páči. Spor. Ďakujem pani, pre, pani e, poslankyňa, ďakujem za vašu otázku. Takže predovšetkým myslím si, že hovoríte o otázke číslo 12 toho dotazníka písomného. A ja som vám ako odpoveď poslal link internetový, no a ten link vám nepomohol, nenašli ste to, čo ste hľadali, ale ja vám pošlem ešte definitívne viac než len link, pošlem vám tie konkrétne informácie v spolupráci s našim generálnym rediteľom, ale je dôležité povedať, že FP7 obvykle nemá tých príjemcov junior a senior. Teda vyššie postavené, nižšie postavených. Ale pokiaľ vám to teda nevadí, môžem vám zašla, zaslať tieto informácie písomne. Ďalej ste povedali niečo o dôležitej veci, o chybách, chybovosti. Áno, v živote podnikateľa alebo výskumného pracovníka. Všetci robia chyby, pretože v dobrom zmysle slova chybami sa učíte, objavujete nové veci. A to je dôležité. Avšak musíme dosiahnuť vyrovnanú situáciu medzi dôverou na jednej strane a kontrolou na druhej. A myslím si, že toto je tá vyrovnanosť, balans, o ktorom hovoríme. A nie je ľahké ho dosiahnuť. Taktiež nie je ľahké na to reagovať, ale myslím si, že všetci poslanci a taktiež dvor auditorov a my, komisia, môžeme na tom spoločne pracovať a potom dosiahneme úspech. Súhlasím, ďakujem. Ďalšia rečníčka, pani Šulin, na dve minúty. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička. Ďakujeme aj za prezentáciu správy. Spomínate stratégiu proti podvodom. Ja si myslím, že chyby v tejto oblasti sa dosť ťažko vyhodnocujú. Máme tu totiž na jednej strane chyby a na druhej strane podvody. Teda, akú stratégiu chcete uplatniť, aké kroky chcete prijať, mohli by ste sa v krátkosti prosíme vyjadriť konkrétne však svojej stratégii boja proti podvodom a, a ako si myslíte, že bude efektívna priamo v teréne? Thank you very much for... Uh, Ďakujem za vašu otázku. Myslím, že Poukazujete na veľmi dôležitú vec. Musíme si jasne uzrajmiť rozdiely medzi chybami a podvodmi. Keď sa pozeráme na chybovosť a na správu dvora, my sa zameriavame na chyby. Myslím, že máme na mysli chyby, ku ktorým dôjde eh, kvôli nesprávnemu vyplneniu formulárov, a eh, teda nechcene, takto ja vnímam chyby, teda, že sa naozaj urobí neumyselne chyba, ale je tam o podvod. Všetko to, čo spadá do kategórie podvodu, všetko posúvame OLAFu. Máme tu aj generálneho rediteľa, ktorý vám môže podrobnejšie povedať niečo k tomu. Teda rozhodne to rozlišujeme Netýka sa to len oblasti výskumu, ale všetkých eh, iných portfólií. pretože proti podvodom treba bojovať denodenne. Keď sa pozeráme na výročnú správu o činnosti, sú tam aj informácie o počte podvodov, eh, ktoré sa zistili, a to je súčasť našej stratégie. A počet eh, pracovníkov, ktorí boli vyškolení. Nemôžeme však zverejňovať k tomu príliš podrobné informácie. Niekedy ide totiž o veľmi citlivé um, informácie, a, ktoré sú predmetom vyšetrovania. Je však v každom prípade veľmi dôležité rozlišovať tieto dve veci. A taktiež v očiach verejnosti často totiž, keď e, ľudia vidia mieru chybovosti a často sa ma na to aj pýtajú ľudia, ktorí sa nevenujú politike, a niekedy sa im to mieša. Teda tieto dva koncepty chyby a podvody. Ďakujem teda ešte raz za vašu otázku. Pán generálny riaditeľ Smith, povedzte nám, koľko prípadov v roku 2013 bolo odovzdaných Olafu kvôli podozreniu z podvodov. Pani Gresle, na strane 71 a našej výročnej správe je konkrétna kapitola o prevenciách podvodov a odhaľovaní podvodov. Je to stratégia, ktorú uplatňujeme veľmi prísne v praxi. Je tu niekoľko prípadov. Z roku 2013 konkrétne 10 prípadov bolo posunutých OLAFu a v roku 2013 hovorí rečník bolo 11 prípadov. Teda konkrétne e, tieto prípady boli posunuté OLAFu. To sa spomína na strane 71 v našej správe o činnosti. A ja som si dovolila umiestniť svoje meno na zoznam rečníkov. Pán komisár, chcela by som sa vás opýtať na tri témy. Poprvé, e, dôveryhodnosť a sporahlivosť e, čísel. Interný audit komisie tvrdí, že auditná vzorka iba na 84% bola spracovaná na tejto vzorke a to zo štatistických dôvodov by predsa iba tých 84% obsahovalo chybovosť, ktorú popísal generálny rediteľ. Teda do aké miery vnímate tieto čísla ako naozaj spolehlivé, pretože pravidla očakávame 100%. Ďalej druhá otázka sa týka externalizácie úloh mimo generálneho riaditeľstva pre výskum. Tu sú aj spoločné e, programy a iniciatívy, napríklad aj pre otázky medicíny, IMI, e, tam 60% rozpočtu sa spojilo s výhľadou. Rozpočet e, predstavuje takmer 200 miliard eur, e, aj čo sa týka administratívy. A nikde sa nehovorí, prečo. Chcem sa teda opýtať, e, či by ste nám mohli približiť viac podrobnejšie túto situáciu i my. A ďalej po tretie auditné správy k celoživotnému vzdelávaniu a mládež v akcii v Turecku. Už sme o to žiadali v auguste a musím povedať, že budem čakať, až kým nám to pošlete. Jednoducho to od vás žiadame. Ďakujem. Ďakujeme za vaše otázky, pani Gresle. Pozrime sa najskôr na vašu prvú otázku. kde spomínate 84%. Súhlasím s vami, že cieľom by vždy mal byť 100% a naozaj sa o to budeme snažiť. Ale v tejto konkrétnej veci, keď hovoríte o 84%, to bolo číslo, ktoré sa týkalo roka 2012, eh, teda bolo to relevantné vo výročnej správe za rok 2012. A keď sa pozeráme na rok 2013, v správe je vyššie číslo 96 v roku 2013. Myslím teda, že sa postupne zlepšujeme. Dúfame, že sa nám podarí eh, dosiahnuť eh, konečný cieľ 100% do, roka, do konca roka 2013 sa ukázalo, že číslo bolo vyššie ako 84%, bolo to 96%. A iba tri audity sú ešte otvorené z tých 100, vyše 160, eh, ktoré boli spustené. Sú to veľmi zložité prípady a vo všetkých prípadoch ešte prebiehajú aj eh, sporné postupy, postupy s námietkou. Teda len som vám chcel oznámiť, že sa snažíme o 100%. Ďalej poukazujete na veľmi dôležitú otázku súvisiacu s externalizáciou spoločných projektov. A práve pomenúvate ten skutočný problém. Ako môžeme zabezpečiť, že tieto spoločné projekty, či ich dokážeme naozaj dostatočne um, efektívne monitorovať. Chcem vás ubezpečiť, že ja osobne sa budem pýtať na tieto veci konkrétne. Keď sa však pozerám na mechanizmus a vidím, že z hľadiska hlasovacích práv v správnej rade je tam 50 týchto hlasovacích práv v spoločných projektoch. Máme taktiež kľúčovú úlohu v nominácii generálnych riaditeľov, taktiež výkonný riaditeľ má rovnaké povinnosti ako generálny riaditeľ. Teda, hovoríme to jasne, e, Viktor Reim sa má na starosti kľúčové finančné rozhodnutia. Myslím si teda, že mechanizmus dohľadu je e, silný, ale ja osobne vás môžem ubezpečiť, že budem pozorne sledovať zo svojej funkcie komisára tieto veci, ale myslím si, že mechanizmy sú nastavené dostatočne silným spôsobom. A myslím, že keď sa to bude plniť tak, ako to bolo stanovené, tak eh, získame aj dostatočnú mieru dohľadu. Ďalej, pokiaľ ide o situáciu v oblasti IMI, Veľmi rád e, vám poskytne podrobnejšie informácie, ale keď sa pozerám na chybovosť v prípade IMI do roka 2013, do konca roka 2013, že tá chybovosť je zhruba 5,8 To podľa mňa nie je príliš vzdialené všeobecnej miery chybovosti. Ak by som to rozšírila aj na zvyškovú chybovosť, posunieme sa na zhruba 3,6 teda je to dosť podobné eh, pracovnému programu a eh, pre výskum číslo 7. Dvor už predniesol stanovisko k regularite a eh, prebiehajúcich transakcií pre IMI za rok 2013, pretože mm, persušná miera chybovosti bola 2,3 Teda budem sa tomu venovať podrobnejšie, ale myslím, že zatiaľ na základe informácií, ktoré som dostal o IMI z hľadiska chybovosti a z výškovej miery chybovosti, je to v súlade s rámcovým programom číslo 7. Rozhodne však budem ochotne sledovať to podrobne aj naďalej. pani Gresle, a riaditeľ príde osobne tiež na e, stretnutie s vami. A ešte v neposlednom rade otázka o programe mládeže v akcii v Turecku. Kolega Tibor Nabračič má na starosti túto oblasť a vo svojich písomných eh, odpovediach popisuje, že odporúčania dvora sú už uzavreté. Vy ste žiadali o tento dokument v auguste, ešte stále ho nemáte. Ja eh, osobne oslovím kolegu, aby vám tento dokument poskytol čo najskôr. Ďakujem za vaše otázky. Ďakujeme pani e, Dlabajová. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem vám, pán komisár. Ak dovolíte, dve veľmi všeobecné e, myšlienky. Jedna sa týka podpory zdrojov z európskeho rozpočtu v oblasti výskumu a vývoja. To sú veľmi diverzifikované segmenty, kde finančná podpora plinie z rôznych zdrojov. Balíček politiky súdržnosti, taktiež rámcové programy, ďalej Horizon 2020. Okrem toho sú tu iniciatívy, ktoré prichádzajú zo stratégie 2020. Teda ja sa obávam, že bez dostatočnej koordinácie situácia môže viesť tomu, že sa budú prekrývať tieto zdroje a výsledkom bude nedostatočne optimálne využívanie peňazí z európskych rozpočtov. A teda chcem sa opýtať, čo sa robí preto, aby sa predišlo takémuto prekrývaniu v oblasti podpory výskumu z e, DG pre výskum a ďalej, čo robí DG pre výskum, aby poskytol finančnú doplnkovosť v oblasti výskumu. Ďalej, druhá otázka Projekty výskumu e, a vývoja sú e, na hrane e, medzi zaujímami súkromnej a verejnej sféry a to sa týka konkrétne návrannosti a zťažuje to proces monitorovania výsledkov. Takže chcem sa opýtať, či sa v koncepte ukazovateľov zaznamenal pokrok, aby sa zlepšila merateľnosť efektívnosti projektov. Ak dovolíte ešte tretia otázka podpora výskumu a vývoja zaznamenala výrazné zmeny, e, čo sa týka stanovania priorít v porovnaní s rokmi 2007 až 2013. Chcem sa opýtať, či táto zmena e, je zohľadnená aj v programových nástrojoch, ktoré sa uplatňujú v konkrétnych členských štátoch. A na záver sa vám chcem poďakovať. Chcem sa poďakovať aj vašemu riaditeľstvu. Myslím, že ste odvedli vynikajúcu prácu s Horizontom 2020, ktorý funguje na druhej strane vieme, že politika súdržnosti je oneskorená, teda teší nás, že pracujete tak, ako pracujete, pán komisár. Ďakujem. Ďakujem za vaše milé slova vďaky. Myslím, že naša práca do veľkej miery závisí tiež od výsledkov našich spolupracovníkov. Teda ešte raz ďakujem za vaše milé slova vďaky. Čo sa týka vašej prvej otázky, už som na svojom vypočutí uviedol, že jedna z mojich priorít je aj to zistiť, ako zmierniť e, tento rozdiel v Európe medzi tými, ktorí sú vynikajúci a tými, ktorí sa stanú vynikajúcimi. Ako to čo najlepšie preklenúť. Myslím, že v horizonte 2020 e, sa toho urobilo naozaj veľa. Musím sa poďakovať Európskom parlamentu. Podarilo sa nám tam zahrnúť opatrenia ako napríklad e, a rozšírenie, zvýšenie miery spolupráce týmov a taktiež e, vytvorenie predsedníckého postu Európskeho výskumného priestoru. Myslím, že toto všetko prebehlo v snahe zmierniť ten rozdiel medzi jednotlivými subjektami, ale ja so svojím týmom sa snažíme aj o to, ako zlepšiť fungovanie aj na strane štrukturálnych fondov. Ja teda v kabinete som vyčlenil konkrétnych eh, pracovníkov spoločne s kolegyňou Korinou Kretu, aby sme mohli zlepšiť eh, spoluprácu týchto generálnych rediteľstiev do budúcna. Toto je jedna z mojich priorit. Ako teda dosiahnuť, aby štrukturálne fondy aj Horizon 2020 eh, boli E, zosúladené. Čo sa týka ukazovateľov, toto je jedna zo zložitejších tém pre politiku a politikov vo všeobecnosti, vo všetkých oblastiach verejného života. Z pravidla sa snažíme merať všetko to, čo sa dá jednoducho merať. Sú to podstate sumy, výdavky, teda to, čo sa vkladá, je o mnoho zložitejšie merať výsledky, to, čo je dopadom. My sa snažíme s kolegami sústraďovať na to, ako zlepšiť merateľnosť týchto výsledkov, pretože v oblasti výskumu sú dôležité predovšetkým výsledky, nie len to, čo sa tam vkladá, ale to, eh, čo je výsledkom. Takže my sa snažíme vyvinúť také ukazovatele výsledkov, ktoré budú z e, mesov e, rôznych druhov výsledkov, aby sme dokázali o mnoho lepšie merať tieto dopady. Tak ako by ste uznali aj mnohí univerzitní profesori, nejde tu len o publikácie, vidíme to napokon aj na univerzitách. Um, nejde predsa len o počet publikácií, to je len jedno z opatrení, ako meráte ďalej počty startupov, ktoré môžu vzniknúť, taktiež patenty a tak ďalej. Je tam naozaj mnoho rôznych faktorov, ktoré to síce stiažujú, ale zároveň zvyšujú zaujímavosť celého tohto úsilia do budúcna. Teda ešte raz chcem sa vám poďakovať za vaše otázky. Ďakujem pekne, pán komisár. Nie, predložené ďalšie otázky. Dala by som ešte slovo dvoru auditorov. Hlasíte sa ešte? Chcete ešte niečo doplniť? Pán Böningmajer. You, uh, Ďakujem pekne, pani Gresle. Ja mám už iba jednu malú pripomienku. Bola tu otázka podvodov v oblasti výskumu a boj proti podvodom a DG spomenulo viacero prípadov, ktoré boli odovzdané o, na vyšetrovanie OLAF. Aj keď ich bolo nie len málo, ale my sme identifikovali prípady, keď sme mali pocit, že sú určité problémy s čestnosťou a v roku 13 sme mali, 2013 sme mali len také prípady, len tri, ktoré sme odovzdali agentúre OLAF. Takže nie je to tak, že by sme mali pocit, že dochádza k vo veľkej miere k podvodom. A tiež toto, čo spomínala komisia, nejde iba o neochotu, ale niekedy ľudia nie sú ani schopní všetky e, pravidlá dodržiavať a niekedy o nich ani nevedia, čo všetko musia dodržať. Predsednička. Pán komisár, by ste ešte predtým niečo povedali a tu by som sa ešte chcela dotknúť otázky viac e, ročnosti, pretože ste hovorili, že je tam ako keby nejaká kontinuita v tom trende chýbovosti, čiže otázka to, že či e, je niečo jednoročné alebo viacročné, to nie je argument. Potom ďalšia otázka, e, tie finančné korektúry, myslím si, že nemal, nepomáha to ani auditorskému dvoru keď sa spôsobujú škody európskemu rozpočtu. Podľa mňa sú tu dve rôzne otázky a každá z týchto otázok má svoje odôvodnenie, ale myslím si, že je treba požadovať, treba, aby dôležitého požadoval od komisie, um, uplatňoval príslušné metódy Pán komisár, ďakujem pekne, takže tešíme sa, že ste opäť prišli medzi nás. Ďakujeme pekne aj vám, aj vášmu týmu. A teraz by som chcela prejsť ďalšiemu bodu programu a to je udelenie absolutória. Um, mám tu ale mám tu chcela by som sa obrátiť na, ehm, na technikou, pretože tu nám, je tu strašná zima a ja cítim, ako na mňa fúka ľadový vzduch. Je tu skutočne strašná zima a dokonca ešte aj tí muži, ktorí sú pri mne, aj tým je zima. Takže naozaj to nie je len problém, e, že nejaká žena, ale tu sa cítim ako na jachte, na otvorenom mori a takto tu na mňa fúka. Takže máme rôzne, máme rôzne tepelné pomery, ale tuto sedieť je naozaj veľmi problematické. Thank you.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 den generalsekretär des Escobara z e, Európskeho súdneho dvora, generálneho tajomníka e, pána Garciu a tiež e, generálneho tajomníka výboru regionu pána Bojanika a tiež výboru hospodárskeho hospodárskeho sociálneho výboru, tiež generálneho výboru Európskeho obudzmana a tiež generálneho zdaňovníka pána Doxeho, ktorý pracuje na úrade Európskeho ochrancu osobných údajov. Takže dávam slovo zástupcovi um, dvora auditorov. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ďakujem, aj by som sa vyjadril aj k, vyjadril svoju solidaritu s francúzským národom a rodinami príslušn, rodinných rodiny príslušníkov obetí včerajšieho útoku. Teraz e, e, kapitola 9 e, sa týka osobitných výdavkov inštitúcií a jednotlivých agentúr Európskej únie. V roku 2013 platby sa týkali platobnej skupiny ehm, administratívne náklady vo výške 10,6 miliard eur, čo predstavovalo 7 všetkých eh, výdavkov tohto roku. Tieto um, platby obsahovali predovšetkým náklady na osobné údaj, výdavky ako mzdy a tiež náklady na budovy, energie, komunikácie, informačné technológie. Pre účely auditu v roku 2014 um, úrad preskúmal 130 správ z tých transakcií, z týchto agentúr a z týchto všetkých 137 sa týkalo komisie a parlamentu a služby pre vonkajšiu činnosť a to parlament a služba pre vonkajšiu činnosť e, potom sa budú predmetom osobitného stretnutia. A tiež e, táto správa sa týka výboru regionov, ECOSOKu, Európskeho ombudsmana, Európskeho uh, úradu pre ochranu údajov a v súlade s uh, princípom rotácie, ktorý uplatňuje uh, dvor auditorov v kontrolných systémoch v roku 2013 inštitúcie preskúmali komisiu a súdny dvor v roku 2012 ústavný dvor preskúmal aj systémy Ehm, a ostatné orgány budú preskúmané auditmi za finančné roky 2014 a 2015. Pani predsedajúca, v roku 2013 výsledky auditu boli nasledovné. Podobné výsledky boli pozitívne a záver bol, že taký, že transakcie sú v roku 2014 eh, legálne a regulérne. Eh, konkrétne účtovný dvor zistil, že 15 zo 153 transakcií, ktoré sme testovali, tie boli eh, predmetom chýb a táto chybovosť bola 1%, v roku 2013 to bola odhadovaná chybovosť 0%. A pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány, ja som vás e, informoval, že hľadiska pomoci e, súd kvôli týmto dobrým výsledkom vlastne e, súd nevie odporúčania k týmto inštitúciám a orgánom alebo agentúram. A následné odporúčania, ktoré boli prijaté v minulosti, tie budú preskúmané auditom finančných rokov 2014 a 2015 Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť a som vám k dispozícii pre akékoľvek otázky, ktoré by ste mali. Ďakujem pekne. Chcela by som dala slovo pánovi Čarneckému, e, respektíve e, prvnež dám slovo pánu Čarneckému, ešte by som dala slovo zástupcovi Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi Čarneckému za to, že máme možnosť eh, sa tu vyjadriť na tomto výbore a predložiť určité zásadné prvky činnosti našej inštitúcie v roku 2013. Určite viete, že pre Európsky súdny dvor je dialog s rozpočtovým s výborom pre eh, rozpočtovú kontrolu. Veľmi dôležitý je to vidieť aj vo výročnej správe, ktorá je podľa nás podrobná a každý rok Európsky súdny dvor tiež pracuje aj na tom, aby splnili odporúčania, ktoré nám poskytne výbor pre kontrolu rozpočtu. Pokiaľ ide o rok 2014, 2013 e, na súdnom dvore sme sa snažili intenzívnejšie využívať rozpočtové prostriedky. To znamená, že Čerpanie bolo na úrovni 98 ale tiež sa snažíme aj lepšie využiť pracovnú dobu našich zamestnancov. Takže na základe rotácie môžem povedať, eh, že sme využili všetky prostriedky a máme pocit, že z toho vyplýva, že naozaj um, uplatňujeme tie rozhodnutia a odporúčania, ktoré sme obdržali. Ako ste počuli aj z úst Európskeho dvora auditorov, vždy ide e, súdnemu dvoru o zákonnosť a regulérnosť e, operácií a preto sme radi, že náš e, súdny dvor nemusel robiť žiadne zmeny alebo vyvodiť žiadne dôsledky z kontroly dvora auditorov za rok 2013 pokiaľ ide o samotnú justičnú prácu, tak rok 2013 bol charakterizovaný obrovským nárastom prípadov, ktoré boli odovzdané našim trom um, súdom a to bol nárast o 15 A aby sme sa s tým mohli vyrovnať, a prakticky sme ani nemohli s tým nič robiť, pretože keď nám niekto predloží kauzu, my ju musíme riešiť. A my sme sa snažili urobiť všetko preto, aby sa nám nehromadili nevyriešené kauzy. V období 2007 až 2013 sa nám zvýšil počet vyriešených prípadov o 42 oproti nevyriešeným. Predovšetkým sa snažíme pracovať e, v súlade s legislatívou a v roku 2013 to bolo poprvýkrát, kedy začal platiť e, začali platiť nové pravidlá a nový rokovací poriadok Európskeho súdneho dvora, ktorý bol zreformovaný v roku 2012. Európsky súdny dvor sa takisto snažil vypracovať si svoje vlastné vnútorné pravidlá rok po vyjednávaní s radou, pretože to si vyžaduje schválenie radov a teraz tie predpisy môžu uh, už byť uplatňované od roku 2015. A v roku 2014 takisto došlo k zmene interných pravidiel súdu pre verejnú správu Okrem toho, už v roku 2011 si možno spomeniete na to, že súdny dvor Európskemu parlamentu a rade predložil návrh zásadnej reformy, ktorá sa týkala predovšetkým tých súdov, kde najviac narastá počet prípadov a ktoré majú najväčšie problémy ich zvládnuť. Čiže to bol samotný súd. A preto sme navrhli aby boli pridaní dvaja súdcovia a je tam aj taká možnosť v zmluve a my sme to navrhli preto, aby sme zvládli ten obrovský nárast e, prípadov a dokonca zložitých, prí, osobitne zložitých prípadov, ktoré tento súd musí riešiť. Je to návrh, ktorý podporil aj Európsky parlament ako celok, aj jeho právny výbor to podporil, avšak na rade sme narazili, pokiaľ ide o postup menovania týchto súdcov a rada sa zatiaľ nerozhodla pozitívne, ale dúfame, že na základe ďalších odporúčaní sa nejaké riešenie čoskoro nájde. Takže toto by bola prvá časť eh, nášho pokroku, ktorý sme zaznamenali, teda že došlo k zmene našich vnútorných pravidel. Druhým aspektom je optimálnejšie využívanie zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Čiže je treba urobiť zlepšenia pre všetkým v jazykovej oblasti, pretože súdny dvor funguje v 24 jazykoch. Prijímajú sa opatrenia preto, aby viacjazyčnosť nemala negatívny dopad na naše fungovanie. Týka sa to tlmočenia prekladov a to či už zo strany zamestnancov alebo ľudí, ktorí sú na voľnej nohe. Takisto sme prijali aj opatrenia, ktorých cieľom bolo zabezpečiť to, aby sa nemuselo prekladať z jedného do druhého jazyka, z toho druhého do tretieho, tak e, tým bol obmedzený režim niektorých dokumentov. To sa týka pre všetkým prekladov. Pokiaľ ide o IT, to je ďalšia dôležitá oblasť pre nás. A postupne už od roku 2010 sa snažíme preniesť množstvo dokumentov do digitálnej podoby. Poprvé, pokiaľ ide o samotné zápisnice z rokovaní, na toto máme systém Kuria a tie dokumenty sú k dispozícii už len elektronicky, tak sme ušetrili množstvo papierov. A okrem toho sme taktiež začali vydávať e, rozsudky v elektronickej podobe čo je určite veľmi dôležité pre užívateľov, ktorí majú záujem si tieto rozsudky prečítať, ale tiež to umožní aj znížiť náklady na tlač a skladovanie tlačených dokumentov. Takže pokiaľ ide o preklad a tlmočenie a IT, došlo k zlepšeniu, ale tiež je potrebné, aby lepšie spolupracovali aj európske inštitúcie. Máme tu aj vnútroinštitucionálny výbor IT pre preklady aj pre tlmočenie a takáto spolupráca s ostatnými inštitúciami nám umožnila vytvoriť také IT nástroje, ktoré zlepšujú fungovanie e, príslušných služieb. Máme tu nástroj ktorý sa týka nástroj, na, prekladov, administratívny nástroj SISPER 2 a potom ešte systém SASP pre riešenie otázok, ktorá, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. A v závere by som ešte chcel spomenúť zamestnanosť v roku 2013 je tu druhý rok po sebe, čo takto postupne znižujeme stavy. U nás došlo o zniženiu o 20 ľudí. Čiže takto sme ušetrili. Týkalo sa to kabinetu členov Nie, netýkalo sa to samotného kabinetu, týkalo sa to skôr servisných služieb, tak aby sme neohrozili e, fungovanie súdu. My sme nechceli, aby to ohrozilo dobré fungovanie týchto služieb. Na závere by som chcel povedať, eh, že Európsky súdny dvor sa snaží zracionalizovať a zefektívňovať svoju prácu a zvyšovať produktivitu a ďakujem za podporu Európskeho parlamentu. Jednak pokiaľ ide o rozpočtové otázky, a jednak pokiaľ ide o legislatívnu reformu, ktoré ktorú navrhol súd s podporou právneho výboru. Ďakujem pekne a budem vám k dispozícii. Ďakujem, Ďakujem pekne. Pán generálny tajomník, ja som chcela, aby sme si najprv vypočuli prezentácie všetkých e, inštitúcií, ale chcel, máme tu teraz problém, že Ehm, za 5 minút e, máme minútu ticha na návrh predsedu parlamentu, takže aby ste s týmto počítali, pán Garcia, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem samozrejme, pani predsednička, že to môžeme prerušiť, pokiaľ dovtedy neskončím, preto aby sme dodržali tú minútu ticha. Chcel by som v takých hrubých rysoch predstaviť e, e, tá našu správu za rok 2013. Dvor auditorov e, prijal 77 správ. Chcel by som vás upozorniť na to, že to znamená nárast počtu správ a našeho, našej produktivity o 60 e, v porovnaní s rokom 2008. Pri vypracovávaní týchto správ bolo dôležité vykonávať inšpekcie na mieste, v teréne. No a v roku 2013 sme mali e, viac než 6 tisíc dní, kedy naši auditori navštívili rôzne projekty a aktivity. Navštívili sme všetky 28 členských štátov a mnohé tretie krajiny, kde sa taktiež odvíjajú aktivity, ktoré sú financované z rozpočtu EÚ. Témy týchto 77 eh, správ boli vybrané podľa eh, eh, ich dôležitosti a taktiež podľa toho, nakoľko sú zaujímavé pre výboj pre rozpočtovú kontrolu. V roku 2013 sme okrem tých výročných správ taktiež vypracovali špecifické správy ohľadom výskumu, dopravy, kohézie, rozvoja vidieka, taktiež predovšetkým eh, v jednej dôležitej oblasti, eh, a to je mm, Stredný východ. Taktiež eh, vykonávali práce v súvislosti s finančnou krízou. No a predovšetkým sme venovali veľkú pozornosť, a taktiež v podobe špeciálnej správy, ex ante pozorovaniam. Ukazovatele riadenia zo strany dvora z rok 2013 boli pozitívne. Taktiež e, boli naše správy pozitívne hodnotené zo strany používateľov týchto správ. To je parlament a iné inštitúcie. Taktiež vysoká miera akceptácie zo strany auditovaných e, aktérov taktiež vysoká miera prijatia našich odporúčaní. No a myslím si, že sme splnili naozaj vysoké auditné E, normy. A toto je potrebné preto, aby sme mohli zaručiť profesionalitu našej inštitúcie. Avšak sme si vedomi toho, že stále ešte treba uh, zlepšiť presnosť, e, skrátiť čas vypracovávania správ. V roku 2013 už sme urobili určité pozitívne kroky, podarilo sa nám trochu znížiť, skrátiť tieto lehoty, avšak ešte nie sme úplne spokojní, naďalej pracujeme na, tejto, na týchto otázkach. V roku 2014 sa nám ešte podarilo skrátiť tú dobu vypracovania správ, ale je to jeden z našich cieľov. Chceme sa zlepšiť v tomto aspekte. Čo sa týka riadenia manažmentu zdrojov, zdroja, eh, dvor auditorov sa snaží byť eh, vzorom eh, riadenia ľudských aj finančných zdrojov. Podarilo sa nám zredukovať o 5 personál. Zároveň sa nám ale podarilo navýšiť počet auditorov za posledných 5 rokov. Za posledných 5 rokov máme o 6 viacej pardon, 67 viacej. Ďalej sa nám podarilo e, zvýšiť úroveň rozpoč- e, výkonu rozpočtu a máme e, pozitívnu spätnú väzbu aj externú. A myslím si, sa nám podarilo taktiež implementovať väčšinu odporúčaní našich interných auditorov. V aktuálnej situácii máme finančnú krízu, Potrebujeme e, opäť podporovať finan- e, európsky, celý európsky projekt. Sme si vedomi toho, že potrebujeme mať účinný dvor auditorov a preto je potrebné reorganizovať e, dvor auditorov, znížiť náklady, zlepšiť produktivitu a predovšetkým zväčšiť dopad a pridanú hodnotu správ nášho dvora. Preto sme spustili veľmi ctižiadostivý reformný program, ktorý sa zakladá na e, správe z roku 2014. E, taktiež máte kópiu, alebo dostate kópiu. Taktiež je to správa tohto výboru, pani e, Aja Lissender. A taktiež na základe internej analýzy dvora auditorov dostanete vždy načas príslušné informácie a taktiež v súvislosti e, s implementáciou ustanovení tejto správy. Predovšetkým, prepačte, môžem vás prerušiť? Áno. Dobre, dohodli sme sa, že kvôli obetiam zo včerajška a kvôli solidarite s Francúzskom a pre podporu európskych hodnôt eh, dodržíme minútu ticha. danke Dobre. Takže vy nám hovoríte veľmi zaujímavé veci, takže chceme si vás vypočuť aj naďalej. Prosím, pokračujte. Ďakujem, pani predsednička. Len chcem ukončiť svoj prejav tým, že zdôrazním, ktoré sú ciele tohto ctižadostivého reformného programu nášho dvora auditorov. Chceme zaručiť účinnejšie využívanie zdrojov, e, vyselektovať lepšie príslušné úlohy, by boli relevantnejšie, by mali väčší dopad, pričom musíme zohľadniť aj predovšetkým záujmy Európskeho parlamentu a taktiež chceme robiť našu prácu rýchlejšie a zároveň zachovať rovnakú mieru kvality. Čo sa týka vykonávania tohto reformného programu. Taktiež vás budeme príslušne informovať vždy na čas. Dostali ste našu výročnú správu o aktivitách a som vám aj ja osobne k dispozícii, aby som vám podal akékoľvek doplnkové informácie, ktoré si budete želať. Ďakujem. Ďakujem. Takže teraz pokračujeme. Pán Planác sa Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Ja som Dovolte, aby som vás informovala o aktivitách inštitúcie eh, v roku 2013. V roku 2013 prijali 213 eh, eh, správ, zo ktorých 84 boli z Európskeho parlamentu a 13 boli stanoviská, ktoré požadovali predsedníctva EÚ, rotujúce predsedníctva aj komisia. Takže pokiaľ je o 178 konzultácií z týchto všetkých vypočutí a konzultačnej práce, takisto s občianskou spoločnosťou, je zastupcami v Bruseli a aj v inde v EU. Ehm, naši členovia sa zúčastnili aj na 160 medzinárodných schôdzach, samitoch, konferenciách. Viac údajov máme v našej výročnej správe. Pokiaľ ide o rozpočtové a finančné činnosti za posledné roky, um, ehm, naša ehm, agentúra vedovala dôležitú úlohu ekonomickej a rozpočtovej situácii, ktorej čelila Európska únia, aj členské štáty, aj všetky organizácie my sme pripravili náš rozpočet v rámci rámca, ktorý nám určila komisia, rada, parlament a sme dodržiavali prísne osmernenia indikátory komisie. Um, výbor um, hospodársky výbor BIK bude vykonávať všetky opatrenia, ktoré sa týkajú reformy a nového štatútu Takisto budeme naďalej pokračovať eh, s eh, mrazovaním eh, výdavkov s výnimkou osobných nákladov, čo je v súlade s predvidlami pre um, pracovníkov. V roku 2013 sa náš rozpočet zvýšil o 1%, ktoré bolo z zmrazené v roku, 2000, zmrazené v roku 2013 a potom bolo snížený o 1,19 v roku 2014. Naša agentúra bude naďalej sa snažiť znižovať administratívnu záťaž a bude zvyšovať aj efektívnosť a bude na dôležitú pozornosť lepšiemu využívaniu zdrojov, synergie a prioritizácii. My sme úzko spolupracovali v administratívnych otázkach s výborom regiónov, eh, aj od táto spolupráca už vznikla, bola založená v roku 1994. Eh, teraz eh, prebiehajú rokovania o predložení tejto dohody o spolupráci. Je to najúžšia spolupráca, ktorá tu existuje medzi dvoma európskymi inštitúciami ktoré znášajú alebo zdieľajú dva, dve e, riaditeľstva. Jednak zdieľajú ľudské zdroje, budovy, IT, bezpečnosť a podobne, takisto aj preklady. Toto všetko je spúlované, čo zabezpečuje veľké e, úspory bez toho, aby sa nejako znižovala výkonnosť e, každej z týchto inštitúcií. Ehm, naše pracovníci oboch z e, týchto výborov pracujú v spoločných servách e, e-, Európsky hospodársky výbor aj ehm, z výbor regionov majú takisto spoluprácu s parlamentom. V rámci tohto budú časť pracovníkov prejde pod Európsky parlament, čo bude a tí budú ale k dispozícii tiež týmto dvom výborom toto by malo viesť k ďalším úsporám a predpokladá sa, že spolupráca bude rozšírená na všetky oblasti. Ako v predchádzajúcich rokoch eh, hospodársky výbor a bude po, naďalej podporovať transparentnosť a finančnú efektívnosť, dobré finančné riadenie a my si uvedomujeme, že je tu potrebné lepšie využívať e, európske zdroje, aby sme nestrácali dôveru európskych e, daňových poplatníkov a my naďalej budeme pokračovať v, v dialogu s e, výborom pre kontrolu rozpočtu a sme otvorení vašim pripomienkam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Planár. To bolo vaše, vlastne prvé, to bolo vaše prvé vystúpenie tu, v tomto výbore. Tiež, takže vítajte, tiež tu máme aj pána Bajanka z výboru regionov. Tak nech sa páči, máte slovo, tešíme sa, že ste medzi nás prišli. Okay. Um, good morning, um, this is Chair, good morning. Príjemné predpoludne, pani predsedajúca, príjemné predpoludne všetkým uh, členom výboru. Ďakujem za pozvanie, pani predsednička. Tešíme sa na spoluprácu s vami aj v tomto kontexte. Dovolte, aby som vám poskytol stručný prehľad politických priorít, predovšetkým na roku 2013. V roku 2013 výbor regionov prijal 73 stanovisk v viacerých oblastiach politiky, ktoré sú dôležité pre miestne a regionálne orgány. Ja sa obmedzím na jeden príklad. 7 stanoviska týkalo legislatívneho balíčka pre koheznú politiky na rok 2014-2020. Podstatný počet eh, týchto návrh sa, eh, návrhov sa odráža aj v finančných riadeniach. Takisto bola pripravená správa do rok 2013 a úzka spolupráca s Ruským parlamentom je to prioritou aj výbor regionov spolu s eh, výborom pre s hospodárským a sociálnym výborom eh, tiež eh, je plneniu tejto dohody o spolupráci a tiež chceme lepšiu spoluprácu s výbormi Európskeho parlamentu. Spolu s ECOSOCom kolega už to spomenul, výbor regionov tiež e, má sekundovaných pracovníkov zo spoločného prekladateľského strediska a tiež využíva prekladateľov Európskeho parlamentu, takže hľadajú sa možnosti synergii a, lepší, a ďalších možností úspor. Keď sa pozriem na február, vo február 2015 začína si výbor regionov 6. obdobie um, legislatívne a keď e, plní svoju konzultačnú úlohu, ako je zadefinovaná v základnej zmluve, my chceme zhrať dôležitú úlohu v legislatívnom cykle, aby sme e, tiež poukazovali na regionálne výzvy európskych politík, pretože my zastupujeme miestne a regionálne orgány a chceme, aby občania mali lepší pocit vlastníctva európskych politík. Dovolte, aby som sa ešte dotkol administratívnej časti. Výbor regionov je by zaviazaný k schvalu, lepšeniu administratívneho fungovania, aby sa takisto využila politika multilingvizmu. Od roku 2013 výbor výrazne znížil dopyt po prekladoch prostredníctvom rôznych e, opatrení, napríklad e, e, obmedzovaním počtu strán na prekladov a podobne. Spoločný direktorát teraz pre, pre preklady predbieha výraznými zmenami, znižovaním počtu pracovníkov, pokiaľ ide o plán, pracovní, riade, plán e, riadenia či riadecí plán bol prijatý, aby sa lepšie e, dodržali požiadavky, e, ktoré sú v rozpočte priority v N1. Tí, tie si vyžadujú dvojročný finančný plán N plus jeden okrem toho, okrem osobných nákladov, direktoráty nakladajú e, prostriedky na dane, 1% sa vráti späť rozpočtovému orgánu a pokiaľ ide o 5% zníženie pracovníkov od roku 2012 a 2017, ostatné 1% sa opäť vracia e, direktorátom na báze screeningu, pričom berie do úvahy nové politické a administratívne priority. E, po štvrté, E, pravidelná implementácia rozpočtu na báze, alebo tvorby rozpočtu na báze činností po dôkladnej analýze. To také podobné, ako sa uskutočnilo pred niekoľkými rokmi na úbor auditorov. Výbor regionov prijal systém tvorby rozpočtu podľa činností, ktoré zohľadňuje špecifika jednotlivých inštitúcií aj v súvislosti s tento tento nový systém zabezpečuje politickú a administratívnu úroveň rozpočtu, pričom je lepšie zohľad, sú lepšie zohľadované vznikajúce náklady. Piaté opatrenie my neustále monitorujeme rozpočet na báze mesačného monitorovacieho systému pre hlavné rozpočtové e, zložky. Takisto robí, pričom strednodobie preskúmanie pokrýva všetky rozpočtové položky, pokiaľ ide o absolutórium e, a rozhodnutie roku za rok 2012. Chcela by som povedať, že odporúčania v tomto prípade boli zaznamované zaznamenané a je, bola, boli tu zlepšenia v prípade centrálnej eh, databázy. Informácia o tom o follow-up eh, po udelení v časte 3 bod 10 eh, v výročnej správy za 2013. Tiež pokiaľ ide o interný audit, chcel by som spomenúť, že ako v rámci follow-upu pri rozhodnutí o udelení absolutória za 2012 výbor regionov zlož vytvoril skupinu piatich pracovníkov spolu s ex s externým expertom, ktorí vykonávali vnútorný audit. Výbor ehm, pre audit e, sa neustále drží odporúčaní, tiež zaznamenáva odporúčania, ktoré poskytne účtovný dvor aj e, orgán pre udelovanie absolutória tiež je dôležité sledovať riadiacu prax a je potrebné zvýšiť e, interný audit. Ako v predchádzajúcich rokoch výbor regionov za predchádzajúcich. Pani predsednička, toto je zhruba teda naša správa. Dovolte, aby som vám poďakovala, poďakovala aj za všetku eh, poradenstvo, ktoré ste nám poskytli v minulosti. Teším sa na spoluprácu v budúcnosti a samozrejme, že ja som v dispozícii pre všetky vaše ďalšie otázky. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne a teraz dám slovo pánovi Hadenovi z Gnetanovníka Európskeho ombudsmana. Thank you for... Ďakujem, že mi dávate príležitosť aby som sa vyjadril, aby som prehovoril vášmu výboru. Naša ombudsmanka skutočne prikladá veľkú dôležitosť dialógu s Európskym parlamentom, predovšetkým s týmto výborom. A mňa sprevádza pri tieto príležitosti pán Gerhard Grill, ktorý je riaditeľom a je zodpovedný za financie a autorský personálu. A potom je tu so mnou pán Alessandro de Bon, ktorý vedie oddelenie pre personál a rozpočet. Takže v tejto úvodnej prezentácii by som najprv chcel hovoriť o nasledujúcich krokoch, ktoré sme urobili po e, tom, čo bolo povedané e, v parlamente v roku 2012 pre príležitosti absolutória uznesenie absolutóriu, taktiež vo všeobecnosti budem hovoriť o tom takom tranzitnom roku 2013 pre úrad ombudsmanky ombudsmana. Po 9 uznesenie z roku 2012 žiadal o implementáciu eh, odporúčaní interných auditorov. To bolo vykonané a správa 1302 bola potom riadne implementovaná. Po 10 eh, uznesenie z roku 2012 žiadal ďalší nárast percenta rozhodnutí ohľadom prípustnosti sťažností, za, eh, ktoré musia byť potom vykonané za jeden mesiac od obdržania sťažnosti. Tam sme z 85 v roku 2012 eh, zaznamenali náraz na 89 v roku 2013 Avšak našim cieľom e, je 90 ako ukazujú kľúčové ukazovatele, takže ešte stále máme čo zlepšovať. V roku 2013 sme prekonali náš ukazovateľ, keď sme 77 prípadov uzavreli e, za mesiac, pretože našim cieľom bolo 73 a v priebehu 18 mesiacov sme taktiež zlepšili zo 79 na 81 e, percento e, uzavretých prípadov. Avšak našim cieľom bolo 90 tento cieľ sme si stanovili sami, takže ešte stále máme na čom pracovať v súvislosti s urýchlením vybavovania stiažností. Ďalej, bod 15, uznesenie z roku 2012 žiadal o detailné rozpracovanie správy o aktivitách, čo týka našich výdavkov na komunikačné aktivity, toto rozpracovanie sme poskytli v, vo výročnej správe o aktivite z roku 2013. Tam sme hovorili o konkrétnych výdavkoch a, a taktiež e, financiách na e, ľudské zdroje. Rok 2013 bol takým prechodným rokom, ako som už spomenul, a starý ombudsman sa rozhodol odísť a bola zvolená jeho nastupnička. Viete, že minulý mesiac bola opäť na 5 rokov znovu zvolená parlamentom a budúci rok vám predstaví výročnú správu výsledkov úradu ombudsmana z roku 2013 a urobí to na plenárke v Štrasburgu. Zmena ombudsmana mala dopad na náš rozpočet Taktiež by som chcel povedať, že minulý rok už som hovoril o našej spolupráci s Európskou nadáciou pre eh, management quality. Podalo sa nám eh, ďalej rozpracovať tú analýzu eh, ktorú som potom slúbil e, vo výročnej správe v roku 2013. Chceli sme potom vysvetliť rozpočtovým orgánom, akým spôsobom teda prebiehajú, prebiehajú výdavky z našej strany. Dúfam, že um, naše oddelenie pre komunikáciu bolo úspešné. Taktiež je dôležité zistiť, v ktorých oblastiach musíme naše techniky prepracovať a pre, znovu rozvinúť, aby sme dosiahli naše e, ciele. Napríklad minulý rok sme e, zlepšili systém, e, systémových, vla, systémový, riešenia z vlastnej iniciatívy, tak aby sme lepšie dosiahli ciele a tá zmena už viedla k dobrým výsledkom a ešte sa toho chystá oveľa viac. Takže ďakujem za pozornosť a veľmi rád vám zodpoviem aj vaše otázky. Ďakujem. Herzlichen Dank und für den... Ďakujem. A ďalej e, je tu e, zástupca e, úradníka pre ochranu údajov. Ďakujem, pani predsednička. Ako viete, Európsky úradník pre ochranu údajov je nezávislým eh, orgánom ochrany údajov v EÚ. Sme najmladšou a najmenšou európskou inštitúciou. Fungujeme v roku 2004 našimi dvomi hlavnými aktivitami, ktoré sú merané kľúčovými ukazovateľmi, je monitorovať a zaručiť ochranu osobných údajov. Pokiaľ sú spracované vaše a moje osobné údaje a taktiež e, potom navrhovať novú legislatívu, ktorá by e, viedla e, k dodržiavaniu ochrany osobných údajov v rámci európskej legislatívy. Teda. No a čo sa týka absolutória z minulého roku, tak potom sme veľmi tvrdo pracovali na to, aby sme implementovali ustanovenia z vášho minuloročného rozhodnutia. Taktiež sme o tom napísali v našej správe a chcel by som zdôrazniť hlavné body, ktoré boli spomenuté v tomto dokumente. Predovšetkým, čo sa týka odporúčaní parlamentu na zlepšenie fungovania nášho úradu. Bod 3. Uznesenia. Implementácia rozpočtu, čo sa týka e, platieb a záväzkov, tak tam sme to minulý rok zlepšili. 96,1 To je e, za rok zlepšenie o 1 Keď sa pozrieme na bod 4, implementácia e, rozpočtu, čo sa týka platieb, takže tam sa to oveľa zlepšilo za posledné 4 roky a taktiež sme vypracovali lepší a prepracovaný rozpočet roku 2011 a dúfame, že ešte budúci rok sa posunieme z 85% v roku 2011 na viac než 90%, teda v roku 2015-16, ale o tom vám ešte poreferujem budúci rok. Takže uznesenie hovorí o otvorených odporúčaniach zo strany eh, IAS a všetko toto, všetky tieto odporúčania zo strany IAS už boli uzatvorené, implementované. Odporúčanie číslo 18 e, zaručiť e, ochranu e, stiažností e, a údajov obsiahnutých v týchto stiažnostiach. To bolo veľmi dôležité odporúčanie, tak to bolo uzatvorené ako posledné, potom čo sme implementovali tri konkrétne kroky. Teraz sú sťažnosti prístupné nášmu personálu na základe iba konkrétneho zoznamu osôb, potom máme e, bezpečnostnú politiku, ktorá bola prijatá v februári 2014 a potom máme taktiež systém manažmentu prípadov, ktorý funguje. Tento systém bol spomenutý špecificky v bode 7 uznesenia z minulého roka. A toto sa spustilo v oktobri 2013 a tento systém slúži ako taký, také miesto na uloženie všetkých prípadov. A chcem povedať dve konkrétne e, veci. Zvyšuje to našu mieru účinnosti, pretože to uľahčuje a urýchľuje to, ako sa dostaneme k informáciám a taktiež klasifikáciu týchto informácií. No a po druhé, zaručuje absolútnu bezpečnosť. Dobre, absolútna bezpečnosť. Dáva nám najvyššiu mieru bezpečnosti, akú môžeme dosiahnuť. Je to systém viac stupňového e, prístupu, takže je to skutočne obrovské zlepšenie. No a pokiaľ sa ešte o rok uvidíme, tak vám poviem niečo o tom, ako rozširujeme pôsobnosť tohto systému a tak, aby sme boli stále viac a viac účinní. Ďalej, bod 12 uznesenia. Tam sa hovorilo o kľúčových e, ukazovateľoch výkonu, ktoré sme uviedli do praxe prvý keď roku 2013 a ktoré nám umožňujú monitorovať našu prácu a taktiež podávať správy ohľadom toho, ako účinne využívame naše zdroje. No a keď si spomínam to, čo som povedal dnes na úvod, tak 6 z týchto desiatich e, ukazovateľov už bolo uvedených do e, prevádzky. Taktiež ochrániť e, alebo podporovať kultúru ochrany údajov v inštitúciách v rámci európskej legislatívy a tak ďalej. My monitorujeme ukazovatele a prehodnocujeme ich dvakrát za rok. A zistili sme, že je tu pozitívny trend zatiaľ a zatiaľ nepotrebujeme žiadne korekčné opatrenia. Tých 10 ukazovateľov. Takže 3 si vzali ako referenčnú hodnotu rok 2013, takže tie sme ešte zatiaľ nemohli e, vyhodnotiť, ale tých 7 aktivít, kde sme už mohli vypracovať správu, tak tam sme buď dosiahli, alebo dokonca prekonali naše ciele v šiesti, čo týka šiestich e, ukazovateľov. No a v jednom prípade sme nedosiahli cieľ, takže sa budeme viac snažiť budúci rok. Chceli sme ešte prehodnúť to ukazovateľov a pozrieť sa na to, či by nemohli byť ešte prispôsobené našej práci, tak aby sme zlepšili jej kvalitu. Chcel chcela by som ešte pripomenúť, že dvor auditorov nevydal žiadne pripomienky v súvislosti s našimi účtami a s našou výročnou správou. Ďakujem. Ďakujem srdečne. No teraz prichádza chvíľa, kedy aj rada by mohla dostať slovo. Áno. Dobre, takže zistujeme, že tu z rady nikto nie je, komu by sme mohli dať slovo a preto náš spravodajca Richard Čarnecký. Thank you very much indeed, Ďakujem. Pani predsednička, plne s vami súhlasím. Je tu naozaj veľmi zima. Vidíte, že rozpočtová kontrola európskych inštitúcií môže byť pre nás osobne nebezpečná. Ďakujem za veľmi zaujímavú a dobrú prezentáciu. Ďakujem našim hostom teda. A mám veľmi konkrétne otázky pre zastupcov týchto európskych inštitúcií. Predovšetkým pre zástupcu eh, súdneho dvora, hovorí rečník. Po vašej výročnej správe o aktivita z roku 2013 sa hovorí, že rok 2013 bol najproduktívnejším rokom súdneho dvora dvora a mali ste tam najväčší, prípad, uzav- najväčší počet uzavretých prípadov. Takže toto je, ako to vyzerá v porovnaní s rokom 2012. Ďalej, pre zastupcu e, dvora auditorov v, minulom, v minulej správe o absolutóriu parlament e, povedal, že je poltovania hodné, ako málo bolo prázdnych e, pracovných miest v roku 2012, takže, na, alebo ako, ako veľa ich bolo. Takže aké aktivity ste podnikli na to, aby sa znížil počet neobsadených pracovných pozícií? Ďalej otázka pre zastupcu sociálneho a hospodárskeho e, výboru. Aké environmentálne opatrenia ECAS vzal do úvahy aby eh, dosiahol eh, certifikáciu EMAS. Taktiež mám otázku pre zástupcu výboru regionov. Aké opatrenia ste zaviedli eh, dôsledkom opatrení, odporúčaní nášho výboru? Prepačte, ja som čiastočne chýbal pri prezentácii predstaviteľa Úradu Európskeho ombudsmana. Možno ste o tom hovorili. Moja otázka je, aké opatrenia ombudsmanka zaviedla, aby podporovala Európsku nadáciu eh, pre eh, certifikáciu eh, managementu kvality. No a posledná otázka pre predstaviteľa úradu Európskeho mm, úradníka pre ochranu údajov. Môžete vysvetliť program a organizáciu e, sekretaria, programu sekretariátu. Aby som bol úprimný, tak mám otázky, alebo otázku aj pre predstaviteľa rady, ale tam na tej stoličke nikto nesedí. Takže tak všetko ďakujem. Dobre, takže začneme, začneme v rovnakom poradí, takže pán Eskibar za uh, súdny dvor. Merci, madame la présidente. Alors, euh, Ďakujem, takže čo sa týka počtu uzavretých prípadov v roku 2013, v porovnaní s rokom 2012. Je tam navýšenie o 13 O 13 vyriešených prípadov. Spoločne pre tieto tri súdy. Chcete vedieť e, celkový počet tých prípadov, takže v roku 2013 to bolo 1000 587 vyriešených prípadov v porovnaní s 1404 eh, vyriešenými prípadmi z roku 2012. Ďakujem. Rückfragen? Ešte má niekto otázky? Nie, takže ďalej. Myslím, že pre dvora to tam nebola žiadna otázka. Takže hospodársky sociálny výbor. Áno, takže otázka, ktorú nám položili v súvislosti s EMAS. Chcel by som povedať, že od roku 2008 sme zapojení do tvorby eh, environmentálneho e, systému EMAS. A tá spoločná schéma, ktorú sme vytvorili v spolupráci s výborom regiónom, tak už teda existuje. A pokiaľ som tú otázku správne pochopil, tak konkrétne údaje ohľadom našich výsledkov za rok 2013, tak na to je napríklad, vymenujem také tri, čo sa týka Mm, plynu, tak tam bolo 51% zníženie, týka vody, 38% zníženie porovnání alebo redukcia porovnaní z roku 2009 a čo týka elektrické energie 21% redukcia v porovnaní roku 2008 a 100% všetky, všetkej elektrické energie je zeleného pôvodu. Takže toto všetko nám dáva dobré argumenty na obnovenie našej certifikácie EMAS, pretože náš environmentálny management je skutočne konzistentný a nie len e, teda na hospodárskom sociálnom výbore. Prepašte, ja som preskočila pána Lusa Garciu. Áno, ďakujem. Takže odpoved na vašu otázku. Chcel by som povedať, že dvor bol oveľa aktívnejší v naberaní nových ľudí cez EPSO, cez e, e, konkurzy EPSO. Taktiež sme usporiadali špeciálny postup EPSO v Luxemburgu, pretože tam máme určité problémy. Máme tam ale zároveň aj sídloch, takže využili sme aj všetky e, spôsoby naberania nových úradníkov, ďalšie opatrenia, ktoré sme zaviedli. Chceli sme zatraktívniť našu inštitúciu pre personál prostredníctvom rôznych opatrení, napríklad čo sa týka našich kancelárií, tie sme skrášlili, tak aby ale naša inštitúcia bola aj relevantnejšia a profesionálnejšia, pretože tým vždy priťahneme viac ľudí. To už sa nám podarilo v roku 2013. Tam sme znižili počet neobsadených miest v roku 2014 ešte viac. Je to teraz asi len 2 takže 98 e, pracovných miest je obsadených. A často máme ľudí, ktorí migrujú z inštitúcie do inštitúcie alebo do dôchodku, takže tam predovšetkým iba strácame zamestnancov. Ďakujem. Bojanek, bitte, Ausschuss der Region. Pán Bojanek v mene výboru regionov. Ďakujem. Odporúčania výboru pre rozpočtovú kontrolu v rámci uznesení o absolutóriu sú zaznamenané v centrálnej databáze v našom oddelení pre rozpočet a taktiež sa prísne monitoruje proces uplatňovania týchto odporúčaní. Tento istý systém sa vzťahuje na odporúčania dvora auditorov mimochodom a podrobnejšie informácie o ďalších krokoch sa poskytujú v našej výročnej správe za rok 2013 v oddieli 3.1. Pokiaľ ide o odporúčania um, auditného výboru. Ako som už povedala, ten vznikol v roku 2014. Tu sa pravidelne monitoruje uplatňovanie týchto odporúčaní. Toto v skratke zhruba pokrýva vašu otázku a vystihuje situáciu. Ďakujem. Pán Harden v mene ombudsmanky. Ďakujem opatrenia, eh, ktoré ombudsmanka prijala, aby získala certifikát EFQM. E Naše úsilie sa netýka len získania tohto certifikátu. Chceme predovšetkým zvýšiť eh, efektívnosť a účinnosť kvality našej práce. Ešte tento certifikát je akýmsi vedľajším um, produktom, nie je to však samotný cieľ. Ďalej, po druhé, podľa mňa dva spôsoby postupu môžu priniesť úspech. Poprvé, pochopiť eh, metodiku a nástroje. Toto nie je žiadny univerzálny formát, je to iba akýsi všeobecný koncept, ktorý je potrebné rozpracovať, je potrebné uplatniť ho inteligentne vo svojej vlastnej organizácii. Ale po druhé, nemá veľký význam, aby sa vrcholový manažment zamýšľal nad týmito otázkami EFQM Celá organizácia sa do toho musí zapojiť, musí doplniť, musí si to osvojiť. Teda všetky zmeny, ktoré s tým súvisia. V roku 2012 sme naplánovali a završili tri konkrétne projekty zlepšenia, zavedenie prieskumovú spokojnosti, taktiež urýchlenie postupov v prípade stiažnosti, završenie týchto eh, projektov, ktoré súvisí aj s rozdeľovaním zodpovednosti, povinností, presadzovanie týchto povinností a časový rámec. Myslím, že to súviselo aj s zapojením eh, stredne vysokého manažmentu. V roku 2013 sme všetkých pracovníkov zapojili do procesu vyhodnocovania našich interných postupov na základe základných konceptov v rámci EFQM, tak aby sme mohli e, zadefinovať, v ktorých oblastiach je potrebné veci zlepšiť. A potom zastupcovia EFQM nám povedali, že sme pripravení posunúť sa na ďalšiu úroveň a požiadať o certifikáty. Rozhodli sme sa však že vtedy nebudeme k tomu pristupovať, pretože sme sa dozmievali, že bude lepšie urobiť tak v úvode novej stratégie a nie v závere posledného eh, roka viacročnej stratégie. Teda urobíme tak možno v roku 2015, možno v roku 2016 s novou stratégiou obudsmanky až z roka 2019. Prepašte za takúto dlhavejšiu odpoveď, ale myslím, že je to veľmi dôležitá otázka. Aj my ju vnímame s veľkou dôležitosťou. Veľmi radi sme si vás vypočuli. Pán Doxy, nech sa páči. Ďakujem. Pán spravodajca, pochopil som vašu otázku tak, e, aby sme vysvetlili organizáciu nášho sekretariátu. Chcel by som pripomenúť, že podľa naradenia 45 2001 článkov 41 a 42 inštitúcia vznikla a pozostáva z dvoch eh, asistentných eh, dorodcov eh, článku 3 odseku 4 nariadenia sa stanovuje, že budú mať k dispozícii sekretariát. V roku 2010 dohľadný úradník zaviedol formálnejšiu štruktúru sekretariátu. Je tam výkonný riaditeľ, ďalej moja osoba a boli vytvorné štyri jednotky. Jednak eh, na poradenstvo v oblasti legislatívy, ďalej po druhé na eh, dohľad, ďalej po tretie na komunikáciu a po štvrté na rozpočtovú administratívu. A v našom liste, ktorý sme vám zaslali, informujeme, že v roku 2012 sme k tomu pridali ďalší oddiel a síce politiku pre informačné technológie a vďaka tomu môžeme digitalizovať naše služby, môžeme sa zostrediť eh, na digitálne aspekty ochrany údajov. Sekretariát eh, teda pozostáva z týchto oddelení. Ak si želáte, veľmi rád vám poskytnem ešte podrobnejšie informácie. Sú prosím nejaké ďalšie otázky zo strany spravodajcu? Nie, dobre. Takže dávam slovo kolegovi De Jongovi. Ďakujem. Ja by som chcel použiť takú všeobecnú otázku výboru regiónov a ekosoku. Myslím, že hlavným problémom týchto výborov je, že keď sa opýtate ktokoľvek na ulici, čo si myslia o týchto výboroch, všeobecne vám povedia, že nikdy o nich nepočuli a nevedia, čo robia. Teda myslím si, že efektívnosť eh, výboru eh, je podľa mňa najzastadnejšia otázka v procese absolutória. Výbor regiónov sa snaží posúvať sa týmto smerom tým, že opozorňuje, že má istý dopad na činnosť Európskeho parlamentu, Mňa to veľmi nepresvedčilo, je to totiž veľmi všeobecne povedané. Chcem sa teda obrátiť na obe inštitúcie s otázkou, či efektívnosť a účinnosť inštitúcií je naozaj témou, ktorou sa zaberajú a ak áno, ako to merajú, či e, merajú viditeľnosť voči verejnosti médií, taktiež či e, to merajú podľa toho, ako sa tým ovplyvňujú rozhodnutia parlamentu a rady napríklad v Európskom parlamente, vaše stanoviska, či si myslíte, že vedú k pozmeňovacím návrhom a k výrazným zmenám v správach, ku ktorým by inak nedošlo. Takéto otázky podľa mňa by mali stať v popredí aj v budúcnosti. A ešte niekoľko konkrétnejších bodov vo všetkých inštitúciách, náklady na preklady, sa uvádzajú v písomných otázkach a ja myslím, že sú to relevantné otázky, pretože vidíme, že sú tu e, rozdiely. Napríklad e, dvor auditorov tvrdí, že zohľadnil aj nepriame náklady, ale nevidím, ako sa vysvetľujú tieto nepriame náklady. Aj keby sme sa opierali o čisté sumy, ešte stále e, je to zaražajúce. Sú tu totiž aj iné malé inštitúcie, ktoré majú e, nižšie náklady, aj tieto čisté náklady na preklady. Hm, možno by bolo o mnoho lepšie, keby sa to centralizovalo nejakým spôsobom, aby ste získali také nejaké všeobecné zmluvy s prekladateľmi a tým by ste si vykryli e, svoje potreby na preklady. A čo sa týka vozidiel, aj toto bolo pokryté v písomných otázkach a odpovediach. Myslím, že vo všeobecnosti je odpoveď jasná v tom, že nemôžete využívať vozidlá na súkromné účely. Avšak súvisí s tým aj otázka, ako to kontrolujete. Vidím na úrovni súdneho dvora, že sa cestuje naozaj veľa v priebehu bielých týždňov alebo zhruba v okolí bielých týždňov. To je podľa mňa dosť podozrivé. Teda bolo by vhodné, keby ste to vysvetlili. A ešte posledná otázka, opäť e, na súdny dvor. Všetci máme radi mimoriadne podujatia s našimi kolegami, niekedy sú veľmi užitočné, ale podľa mňa je dosť zaražajúce, že e, stretnutie 10 ľudí e, stojí o mnoho viac ako stretnutie 50 ľudí. Teda aj toto prosím vysvetlite. Ďakujeme. Požiadam, aby ste odpovedali najskôr plán, plánaž a potom eh, pán Brianek. Yes, uh, if I well understood, uh, Mrs. Chairman, it is uh, about the first... K prvej otázke sa má vyjadriť? Dobre. Ďakujem za vašu otázku. Otázka efektivity a účinnosti sa dá posudzovať rôznymi spôsobmi. Výbor ECOSOC má veľmi jasné poslanie stanovené v zmluve. Má poradnú úlohu eh, Európskemu parlamentu, Rade a komisii a presne toto robíme, pričom členovia sú nominovaní z rady na návrh členských štátov s radou podnikov, odborových organizácií a iných zaujímavých skupín. A to, či sa naše stanoviska berú do úvahy v legislatívnom procese, podľa mňa môže byť užitočné pre vás všetkých, aj pre občianskú spoločnosť. Máme mnoho pozitívnych reakcií na našu prácu ktorá sa týka zaujímavých skupín, organizácií a zástupcov občianskej spoločnosti na rôzne témy, ktorým sa venujeme. Myslím, že takto by som mohol všeobecne odpovedať na vašu otázku. Je dosť zložité nejako konkrétnejšie merať eh, počet ľudí alebo dopadov E, naša úloha je inštitucionálna, ústavná a my sa snažíme čo najlepšie ju rozvíjať. Ešte k tomu musíme dodať, že sa prispôsobuje, bojujeme aj novej orientácii Európskej únie, nová komisia a aj vy, Európsky parlament, zdôrazňujete dopadové štúdie politických rozhodnutí. Aj my sa snažíme o skúmanie e, dopadov e, legislatívy EÚ. Vďaka organizáciám a vďaka e, našim kolegom, ktorí majú kontakty s najnižšími úrovňami spoločnosti, získame prehľad o tom, aké dopady má legislatíva Európskej únie priamo v praxi táto orientácia prekračuje rámec e, poradného orgánu. Myslím, že však je kľúčová na to, aby sa zvýšila efektívnosť činnosti ekosoku. No, taktiež zohrávame úlohu aj priamo v kontakte s občianskou spoločnosťou, napríklad čo sa týka odborových zmluv. Snažíme sa byť platformou pre dialog e, medzi občianskou spoločnosťou e, a rôznymi partnermi, čo sa týka aj konanie v rámci EU, aj e, zoči voči tretím krajinám, dodržiavanie odborových mm, zmluv. Myslím, že toto v skratke odpovedá na vašu veľmi všeobecnú otázku. Ak si to budete želať veľmi ochotne, e, sa s vami pozrieme aj podrobnejšie na odpovede. Ešte k e, efektívnosti činnosti. Pán Jiži Bujanek, nech sa páči. Ďakujem. My v mene výboru regiónov vypracúvame ehm, každoročne dopadovú správu, kde po jednotlivých sektoroch veľmi podrobne skúmame dopad výboru regiónov na e, činnosť legislatívnych orgánov. Chcel by som to počiarknúť príkladom, ktorý som spomenul napokon už aj v úvode. Išlo o legislatívny balík politiky súdržnosti, ktorý, ako viete, je naozaj kľúčový nielen pre nás, ale a aj všeobecne pre aspekty rastu v celej EÚ. V tomto smere naše stanovisko a naše stanoviská spomenul som na úvod, že sme e, zverejnili v oblasti politiky súdržnosti sedem stanovisk a tie mali výrazný dopad Zaviedla sa väčšia miera flexibility, ďalej aspekty inteligentnej špecializácie sa zaviedli do operačných programov, taktiež prepojenie s ostatnými finančnými nástrojmi z Horizontu 2020 a iných nástrojov vďaka spoločnému strategickému rámcu. Toto sú veľmi konkrétne príklady. Mohol by som pokračovať aj s oblasťou viacročného finančného rámca, napríklad ďalej európskeho semestra, politika e, klímy a životného prostredia, ďalej doprava, energia, politika mládeže, e, ľudských práv. Toto všetko sú informácie obsahnuté v našej dopadovej správe. Taktiež práve prebieha audit o činnosti konzultat- poradnej e, práce a to tiež môže prispieť e, k e, skúmaniu dopadu našej činnosti. Čo sa týka druhej otázky, ak dovolíte, e, čo sa týka teda efektívnejšej politiky viac jazyčnosti, Od roku 2013 a výbor regionu spoločne s výborom ECOSOC výrazne znížili dopyt eh, po prekladoch rôznymi opatreniami. Napríklad eh, uplatňujeme obmedzenia počtu strán, taktiež niektoré druhy dokumentov sa už neprekladajú a tak ďalej. Teda eh, spoločný direktorát výbor regionov a ECOSOKu pre preklady sa teraz ocitá vo veľkej fáze prerodu. Už to prinieslo úspory a koncom minulého roka a teraz v januári sme vyslali mnoho našich eh, pracovníkov, konkrétne za výbor regionov je to 14 kolegov na úroveň MPRS. Ďakujem. Boli tu otázky aj na dvor, na súdny dvor. Ďakujem, pani predsednička. Áno. Zazneli tu aj otázky e, na súdny dvor, čo sa týka využívania služobných vozidiel v priebehu sviatkov a bielých týždňov veľmi jednoduché vysvetlenie. Členovia súdneho dvora, keď je to len možné, sa snažia obmedzovať e, svoju neprítomnosť e, v plných eh, týždňoch a snažia sa eh, cestovať preč iba eh, v čase, keď neprebiehajú schôdze. Teda toto je jednoduché vysvetlenie vašej otázky. A konkrétne to spomíname už aj v našej správe. Popisujeme konkrétne počty takýchto služobných ciest v priebehu bdelých týždňov a sviatkov. Um, čo sa týka otázky 16, rôznych služobných podujatí. Na mňa veľmi zapôsobil obmedzený počet e, týchto služobných ciest. Iba 73 ľudí sa zapojilo do takýchto podujatí team buildingu v roku 2013, teda z hľadiska manažmentu. Tieto podujatia sú veľmi užitočné ak sú správne zorganizované. Mali sme tri takéto podujatia celkovo s 50, 30 a 10 účastníkmi. Myslím, že to nebolo možno dosť jasné pri tých dvoch menších podujatiach. Mali sme tam externého rečníka, ktorý musel dostať e, mzdu. Teda my tieto podujete vnímame ako akési školenia pre súdny dvor. A vďaka tomu potom je možné obohatiť poznatky našich členov. Ďakujem. A ja som si dovolila uviestiť svoje meno na zoznam rečníkov. Môžem teda priamo nadviazať táto otázka vozidiel najmä vzhľadom na to, že neexistujú pravidlá na súkromné vyžívanie služobných vozidiel. Nepáči sa nám to, eh, pretože ostatné inštitúcie majú pravidlá na súkromné využívanie. Ja si spomínam v roku 2004, keď som začínala v obore kont, to sme robili ako prvú vec. Eh, v prípade dvora auditorov naozaj eh, vám odporúčam, aby ste prevzali pravidlá dvora auditorov aj v súdnom dvore. Myslím si, že nie je nevhodné, keď daňový poplatník platí za vozidlá, pričom sa tieto vozidla potom využívajú na súkromné účely. Nepochopila som to celkom, ako ste to mysleli s otázkou toho, ktorí členovia majú právo na služobné vozidlo. Vy hovoríte, že Neexistujú služobné vozidlá, ktoré by boli určené konkrétnym členom, ale neviem si predstaviť, že členovia, ktorí majú právo na služobné vozidlo, e, že by používali vždy iné vozidlá. Si to, sú to predsa vždy tie isté vozidlá. Povedzte nám prosím k tomu niečo podrobnejšie. Máte niekoľko vodičov, ale musia byť predsa e, rozdelení podľa konkrétnych členov, ktorých e, pravidelne využívajú. A e, ďalej, aké iné činnosti vykonávajú títo vodiči. Sú to pre nás veľmi dôležité otázky. Odpovedáte nám mm, dosť vyhýbavo um, že sa od nich neočakáva, aby eh, riešili súkromné veci členov. Uh, to naozaj neodpoveda na našu otázku. Máme totiž to mnoho informácií z Luxemburgu a z okolia, ktoré naznačujú niečo iné, preto sa na to napokon aj pýtame. Nejde tu teda o nejakú zlomyselnosť našej strany. E, chceme vás naozaj poprosiť, aby ste sa vyjadrili k tomu podrobnejšie. Pýtal sa na to napokon aj kolega De Jong. Táto časť vašho vyjadrenia je veľmi nezrozumiteľná o vašich odpovediach. Ďakujem za to, že mám priestor vysvetliť to trochu podrobnejšie. Pokiaľ ide o kontroly využívania oficiálnych služobných vozidiel a práve do veľkej miery vďaka eh, vašim vyjadreniam pred niekoľkých rokov sme zaviedli nový systém monitorovania využívania služobných vozidiel. Uplatňujeme tie isté pravidlá ktoré sa uplatňujú aj v dvore auditorov. Služobné vozidlá sú k dispozícii eh, členom inštitúcie na služobné účely. Môžu tieto vozidlá využívať na služobné účely, niekedy aj na súkromné účely, avšak musia pokryť eh, náklad na prevádzku daného vozidla. Ako využívať na súkromné účely máme na to systém, ktorý zaznamenáva počet e, najazdených kilometrov na vozidlách. Tieto vozidlá sú majetkom dvora, súdneho dvora a my pravidelne e, kontrolujeme stavy týchto meračov a čo sa týka rozdeľovania súkromného a služobného využívania, e, tieto prevádzkové náklady sa potom odpočítavajú priamo z mzdy. Eh, daného člena. Máme teda v platnosti pravidlá, veľmi radi sa s vami podelíme o podrobnejšie informácie, aby ste lepšie pochopili, ako presne organizujeme eh, toto denodenné využívanie oficiálnych vozidiel, čo sa týka eh, vodičov, či vybavujú veci za svojich nadriadených. Teda také veci, ktoré prekračujú služobné povinnosti. Už niekoľko rokov sa snažíme, takisto aj ostatné inštitúcie, e, využívať e, vodičov čo najefektívnejšie. Teda odpovedám vám, že nie, e, nezaberajú sa len riadením vozidiel, poskytujú rôzne iné služby svojim nadriadeným, napríklad hľadanie dokumentov v knižnici, ďalej prevoz dokumentov, asistencia administratívnych pracovníkov distribúcii dokumentov. Ak to vodič môže urobiť, tak to robí. Na vašu otázku sme teda odpovedali. V zásade vodiči nevybavujú súkromné veci svojim nadriadeným. Čakáte, že vám poviem, že sa to nikdy nestalo? Môžem povedať len toľko, že dúfam, že sa to nikdy nestalo. V každom prípade máme takéto zásady. Je to stanovené v našich interných pravidlách a všetci členovia ich dobre postanú, eh, poznajú. A týka sa to aj práce vodičov. V niektorých prípadoch môžu aj iní členovia využívať tieto služby, napríklad generálni rediteľia a riaditelia môžu využívať tieto služobné vozidlá, aby napríklad pricestovali do Bruselu, najmä ak viacerí zdieľajú to isté vozidlo. To samozrejme má zmysel v snahe znižovať náklady. Ešte by som sa opýtala, ak dovolíte To Znamená to, že sa mm, paušálne spoplatňuje e, súkromné využívanie vozidla a aká je tam, prosím, potom sadzba na kilometr, alebo sa spoplatňuje iba benzín. Napríklad v Nemecku to funguje tak, že členovia vlády, ktorí majú služobné vozidlo, e, každý mesiac platia zhruba 450 až 500 eur za túto možnosť e, to sa jednoducho takto automaticky stiahuje z ich platu. Podľa systému, ktorý uplatňujeme my, predpokladám, že nie sme jediní, ktorí využívajú tento systém, my máme 1500 kilometrovú šaržu na rok. Všetko, čo prekačuje týchto 1500 kilometrov, sa považuje za súkromné využívanie a všetky náklady, ktoré sú s tým spojené, musí pokryť daný člen, ak sa nedokáže, že e, prebehli oficiálne služobné cesty, ktoré by odôvodnili toto prekročenie tej hranice 1500 eur, ak napríklad e, členovia museli e, cestovať väčšie vzdialenosti zo svojho bydliska ak sa teda prekročí tá hranica 1500 km, je potrebné, aby za to platil, aby náklady vykryl e, daný člen, ktorému tieto náklady vznikli. Tak toto stanovujú naše pravidlá. Zrejme sa k tomu ešte vrátim, ale teraz to nechám tá kolegyňa Ayala Sender. Sí, gracias, Inge. Sí, porque pensaba por un momento... Ďakujem pekne, Inge My takisto máme otázky. Isté by sme si minuli mysleli, že spravodajca nám bude klásť otázky ako prvý, ale mm, my takisto môžeme položiť otázky. Ja by som začala e, radou, pretože viem, že pán e, Korsepius zodpovedal písomné otázky, ktoré mu zaslal tento výbor a odpovedal ponukou na obnovu komunikácie, aby sme spoločne hľadali, čo sa dá dosiahnuť. A ja by som chcela ponúknuť pánovi Čarneckému a ja ako teňová spravodajkynia za socialistov tiež som mu som mu asistovala, ale by, podporovala som ho v tom, aby, aby sa spojil s radou, pretože toto je trošku taká nepríjemná situácia z hľadiska inštitucionálneho. Ako máme toto vysvetľovať verejnosti? Čiže bolo by dobre, keby sme opäť obnovili dialog s radou, aby sme mohli e, vidieť, či sa nám podarí dosiahnuť nejaký záver. Teraz pokiaľ ide o výbor regionov a hospodársky a sociálny výbor, aj na báze toho, čo povedali viacerí ročníci. Ja tiež pochádzam z federálnej krajiny a mám odborárskú minulosť. A pre nás je výbor regionov dosť podstatný, pretože pre nás predstavuje priestor pre dialog, je dôležitý z hľadiska príjmania návrhov a komunikácií, oznámení, takisto aj má veľmi svoju dôležitú rolu pre mesta. Takže ja si nemyslím, že musí výbor regionov nejako dokazovať svoju nevyhnutnosť, e, ale z hľadiska toho, aké opatrenia má prijať výbor regiónu, aby sa zvýšila jeho viditeľnosť a tiež aj to, že jeho členovia nie sú stále permanentne trvalo v Bruseli, ako je to v prípade iných e, agentúr. E, a sú tu ale európske krajiny, kde je kolektívne vyjednávanie komplikované, ale existuje a preto si myslím, že ekosok je podstatný HSV. V podstate to je určitý taký priestor, kde lobujú aj podniky, a ktorý lobuje v parlamente. Takže je veľmi dôležité pre um, rokovania v rámci kolektívneho vyjednávania. Myslím si, že naše vzťahy by sa mali zlepšiť. Takže ja mm, podporujem ich kapacity a moja otázka teraz je, ako môžeme zlepšiť e, viditeľnosť týchto e, agentúr, osobitne v takých krajinách, kde je menej regiónov alebo iné spôsoby vykonávania kolektívneho vyjednávania. Pokiaľ ide o určité problémy, myslím si, že mali by sme uznať e, tie zlepšenia, ku ktorým došlo, ale mám aj otázku ktorá sa týka um, ekosoku, pretože viem, vidím, že v roku 2013 sa uh, priemerná mzda viac ako zdvojnásobila v, výbore pre hospodárske e, ekosoku. A teda chcela by som vedieť, že o čo ide, ako, ako, sa, ako k tomu došlo a tiež e, je tu dosť vysoká e, nerovnováha z hľadiska rodovej rovnosti u, vysok, u vyšších manažerských pozícií, takže tam treba pripraviť nejakú e, stratégiu, aby sme nemuseli sa ocitať v rovnakej pozícii opäť na budúci rok. E, ako, menej ako polovica v týchto inštitúciách e, v viac ako polovica manažerských pozícií, respektíve menej ako polovica manažerských pozícií v tejto inštitúcii je zastúpená ženami. Takisto by som ešte raz chcela vrátiť e, otázku rodovej rovnosti v prípade výkonnej moci. Ja viem, že tam sú určité záujmy a už sa situácia zlepšuje, ale chcela by som vedieť, aké opatrenia ste prijali aj vo vzťahu k náciu, národnosti, pretože je tam najväčšia prítomnosť alebo zastúpenie Nemcov, Francúzov a neviem, ako sa dá trošku zlepšiť aj lepšia zastúpenosť ostatných um, krajín a ďalej je otázka používania aut. Pre mňa, podľa mňa je to otázka vodiča, pretože vodič je platený uh, agentúrou, tak je to jasné, ale je to Čo sa týka šoferov, tak platí sa aj ten šofer, alebo ako to vlastne prebieha. Potom ďalej, preklad. Vysvetlite mi to. Neviem, či som to nesprávne pochopila, ale najprv sa tam hovorí, najprv sa tam objaví, objavuje taký konflikt záujmov, pokiaľ je personál súdneho dvora, ktorý šiel do dôchodku alebo nejaká teda osoba a potom sa môže dostať k dôležitým kontraktom, ehm, súdneho dvora v oblasti prekladu. Takže prosím, vysvetlite nám, ako to vlastne prebieha, pretože táto e, vaša odpoveď nám zatiaľ príliš nepomáha. Čo týka ombudsmanky, opakujem. Je tam veľká nevyváženosť, čo sa týka výkonných pracovných pozícií. Pani Rayleigh pravdepodobne, O'Reilly pravdepodobne má stratégiu na znovu nastolenie rovnováhy, je tam ale taký zvláštny problém, ktorý taktiež zasahuje vzťah k Európsky, s Európskym parlamentom. Je tam odlišný, odli, sú tam odlišné náklady na sídlo v Bruseli a v Štrasburgu. Je tam obrovský rozdiel, pretože v podstate Ehm, iné inštitúcie sú lacnejšie, napríklad eh, naše sídlo v Štrasburgu parlamentné. Takže mňa by zaujímalo, prečo je tam taká odlišná cena na meter štvorcový pre úrad eh, ombudsmanku v porovnaní s ostatnými inštitúciami. Ďalej. Čo sa týka ochrany úradníka, ochrany údajov, takže moja otázka sa týka toho, akým spôsobom, teda, ako vyzerá vaše náklady. No a ďalej, vzťah medzi delegátmi inštitúcií a, a úradníkom pre ochranu údajov. Akým spôsobom sa integrujú tieto osoby, ako vyzerajú každodenné vzťahy. Takže, takže vzťah teda medzi delegátmi a úradom. Ďalej, čo sa týka prekladu, chápem, že je treba to e, zachovať, pretože pokiaľ to budeme škrtať, tak budeme mať menej a menej jazykov a horšie a horšie okolnosti stále sa tam znižujú náklady. Ja si myslím, že to nie je úplne potrebné, ale dobre, takže vysvetlite nám, akým spôsobom sa môže zlepšiť situácia, možno usporiadať nejaký seminár alebo nejakú malú pracovnú skupinu, aby sme sa lepšie zoznámili s prínosmi, e, so slabými a silnými stránkami situácie, tak aby sa už o tom toľko nediskutovalo, neškriepilo. Ja chápem, že niektoré dokumenty je treba byť do všetkých jazykov, aby občania mali k ním prístup, ale samozrejme sú to náklady, takže tie musíme poznať, tak aby všetci stále neargumentovali proti prekladu. Ďakujem. Danke, vielleicht wäre ja der richtige Weg Nuž, áno, je dôležité nájsť eh, ten správ, tú správnu, eh, to správne riešenie pre preklady. O tom hovoril už aj dvor auditorov, že už mali sme osobitnú správu v roku 2007, ktorá sa týkala prekladov a potreby ich zvýšenia efektívnosti, aby sa vlastne harmonizoval eh, systém medzi inštitúciami. Teraz eh, máme výbor, hospodársky a sociálny výbor. Dáme mu priestor, aby mohol zodpovedať na otázky pani Ajali Zender. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja zodpovediem otázky pani eh, Ajeli. Ďakujem za otázku. Myslím si, že skutočne za Európsky hospodársky a sociálny výbor e, pre nás je kontakt s občianskou spoločnosťou zásadným prvkom. Taktiež som pred chvíľou odpovedal vášmu kolegovi De Jongovi ohľadom určitých prvkov, ale prosím, umožnite mi to ešte rozviesť. Ďakujem, že ste sa k tomu pozitívne vyjadrili. Takže predovšetkým my na Ekosoku máme pravidelný kontakt s národnými eh, hospodárskymi, sociálnymi radami a výbormi v jednotlivých členských štátoch. Netýka sa to všetkých členských štátov, ale ich väčšina, konkrétne 20. A tento kontakt nám umožňuje vykonávať kolektívne akcie online. Tieto sú veľmi zaujímavé. Napríklad prispievame k Európskemu semestru Európa 2020. Ma, tieto inštitúcie majú naozaj zaujímavý pohľad na vec a prispievajú veľmi k európskemu e, semestru. A ECOSOC skutočne doplňa túto ich prácu. Takže mali príklad. E, to bol ten dialog, o ktorom som hovoril pred chvíľou. A čo sa týka opatrení, ktoré zavádzame, o tom už som hovoril o tom hovoril pán De Jong, sústrediť sa na prácu, e, lepšie pracovať, nie kvantitatívne, ale kvalitatívne, ako už som povedal, parlament, komisia a e, rada s tými všetkými chceme lepšie spolupracovať, chceme sa zapájať do legislatívneho postupu. Napríklad výbor teraz vypracoval prístup, e, príspevok k pracovnému programu Komisie pro 2015. To sa stretlo s veľkou odozvou a my sme to preposlali vám, Európskemu parlamentu. Myslím si, že je to dôležitý politický prvok, ktorý budeme naďalej rozvíjať a ktorý rozvíjame v kontakte na rôznych úrovniach e, s radou, komisiou a parlamentom, tak aby sme skvalitnili na európskej úrovni našu účasť na legislatívnom procese. Po tretie, už som o tom hovoril, e, dopadové štúdie, vyhodnocovanie politiky. Kom- Junckerová komisia sa rozhodla e, predložiť menej návrhov a lepšie ich sa ich pokúsiť implementovať. Takže my sa chceme riadiť rovnakou stratégiou v rámci spolupráce s vami, parlamentom aj s radou, v tom zmysle, že chceme, ako povedal pán De Jong, vypracovávať dopadové štúdie ohľadom európskej legislatívy, pretože tie sú skutočne dôležité vo vzťahu k prepracovaniu legislatívy a taktiež vo vzťahu k novým návrhom, ktoré prídu. Využívame e, e, rôzne e, komunikačné mediálne nástroje. A ďakujem vám za vašu otázku. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem pekne. Chcela by som požiadať pána Borianka, aby zodpovedal na otázku rýchlej, rýchlejšie alebo stručnejšie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nuž, ja môžem sa iba tiež odvolať na to, čo povedal už môj kolega. Pokiaľ ide o, o komunikáciu, my si uvedomujeme, aké sú tu výzvy, inštitucionálne výzvy, medziinstitucionálne výzvy a správa, ktorú sme pripravili v decembri, o tom, že je potrebné zlepšiť mm, komunikáciu medzi inštitúciami a ísť smerom decentralizovanej komunikácii e, voči občanom. To je správa Rujo. A okrem iného obsahuje reaktiváciu medzi inštitúcionálnych úloh v prípade komunikácie s tým, že by mal byť vyšší rozpočet pre decentralizovanú komunikáciu na nižšej úrovni. Po ďalšie, my e, budeme mať nové členstvo od februára a začneme proaktívnym vzdelávaním našich e, členov, ktorí by mali byť takými veľvyslancami vo svojich relevantných regiónoch, aby sme mali lepší kontakt medzi Bruselom a regiónmi. Máme aj online tréning, online vzdelávanie pre nových členov výboru aby mohli byť aktívnejšími. Po tretie, e, sa v súčasnosti rozhodujeme o stratégii pre takú, pri, taký, tú prezentáciu, či prezentáciu Junckerovho balíčka, aby sme ho mohli vysvetliť občanom, čo to znamená, čo sa deje na EU rovni, čo sa deje pre infraštruktúru, pre rozvoj a ekonomický rast a v prípade legislatívneho procesu môžeme už len zopakovať. Náš prehlbený prístup bude, aby sme nielen pripravovali stanoviska, ale skutočne, aby sme pracovali v plnom legislatívnom cykle, čiže začať ešte skôr pri legislatívnej fáze a spolupracovať aj na tej fáze potom keď už sa to um, dostane do terénu, čiže máme aj diskusie s Európskym parlamentom, alebo plánujeme ich, aby sme mohli spustiť kľúčové pilotné projekty. A keď poviem projekt, e, tým nemyslím len nejakú izolovaný, izolovaný legislatívny návrh, ale balíky, tak ako ich navrhuje komisia alebo parlament, ktorý to podporuje, čiže sú tu témy ako napríklad digitálna Európa, ako energetická únia a podobne. To sú určite dôležité e, témy. Takže to je asi zhruba to, čo mám na doplnenie kolegov. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem. Teraz e, dvor auditorov, pán Garcia. Ďakujem. Takže vo vzťahu k otázkam ohľadom e, rozdiel, rodových rozdielov, tak dvor auditorov pred pár rokmi spustil e, plán rovnosti šancí. Teraz vyhodnocujeme výsledky tohto plánu. No je pravda, že väčšina opatrení už bola spustených, taktiež podporujeme väčšiu účasť a väčšiu vyváženosť rodovú e, vo výboroch. Taktiež chceme podporiť ženy, aby sa uchádzali o rôzne zodpovedné pozície. Toto všetko sme už spustili, avšak musím uznať, že výsledok bol horšie, než sme očakávali a že nenastala nejaká obrovská zmena v počte žien, ktoré sa dostali na tie zodpovedné pracovné pozície. Takže ten plán musíme znovu preskúmať a rozhodnúť sa, čo v ňom zlepšiť. Taktiež e, je treba povedať, že e, máme teraz viacej ženských auditorov, čo sa týka naberania nových ľudí, tak tam už sme na 50%. A musíme počkať, čo ukáže čas a či sa výsledky zlepšia. Ale neuspokojíme sa so súčasnou situáciou a dvor auditorov sa to pokusí zlepšiť. Čo sa týka otázky národností, tak je treba presniť, že áno, máme viac auditorov alebo šéfov oddelení e, bri- britskej národnosti. Nie francúzskej alebo nemeckej. Ale naša politika naberania ľudí sa zakladá na zásluhách. A národnosť nehrá žiadnu úlohu pri výbere riaditeľov alebo e, vedúcich oddelení. Takže teraz je generálny tajomník ombudsmanky. You, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o otázku rodovej, otázku rodovej rovnosti, Súčasný rok 2015 e, začíname v takej situácii, kedy traja z 8 e, e, vedúcich jednotiek útvarov sú ženy. To je už zlepšenie z situácie. A či z budúcnosti bude 5, 6, 7, 8 žien? Určite s tým nebudú žiadne problémy. Na vyššej úrovni tu sú tri posty a tieto tri posty sú obsadené mužmi. A keď e, budú voľné, nemám pochybnosti o tom, že súčasná ombudsmanka bude brať do úvahy potrebu dodržať rodovú rovnosť. My sme maličká inštitúcia, máme veľmi obmedzený manevrovací priestor, snažili sme sa dosiahnuť pokrok a verím, že v budúcnosti tiež dosiahneme pokrok ale tá záťaž z minulosti, ak by som mohol popísať vlastne aj samého seba, to je niečo, čo tu s nami naďalej je. A pokiaľ ide o priestor, kancelársky priestor, ombudsman v Bruseli sídli v budobe, ktorá respektíve zdieľa budovu spolu s úradom Európskeho úradníka pre ochranu údajov a aj parlamenta má niekoľko kancelárií náš e, interný audit minulého roku aj interný audit medzinárodnej medziinstitucionálnej spolupráce, ktorý pripravil správu. Tá skúma aj otázku kancelárských priestorov a nemá dôvod pochybovať o tom, že táto spolupráca medzi inštitúciami je vysoko výnosná, výhodná pre nás. Čiže tá skutočnosť, že ombudsmanka je v priestoroch Európskeho parlamentu, to nám zabezpečuje obrovské úspory ak by sme si mali platiť svoje vlastné priestory, potrebovali by sme na to extra ľudí, bolo by s tým bolo by treba množstvo rôznych kontraktov, ktoré by bolo treba manažovať, bezpečnosť, e, čistenie, upratovanie a tak ďalej, tak my na tomto všetkom sedím, ušetríme s tým, že naše e, hlavné úlohy zdieľame v rámci medziinstitucionálnej spolupráce. Takže my sme spokojní so spoluprácou s Európskym parlamentom a osobitne využitie kancelárskych priestorov je pre nás e, veľmi výhodné a je to výhodné aj pre európskych daných poplatníkov. Teraz ešte pani Ayla Zender chce niečo doplniť? Áno, ja hovorím samozrejme v prospech ombudsmanky, pretože tie odpovede, ktoré sme dostali, to vyzerá, že je dvojnásobný rozdiel medzi tým, čo e, nás stojí e, ombudsmanka, než čo nás stojí údaj, údaj e, úrad ochrany údajov. Ten um, e, ombudsmanka nás stojí cez 400 eur e, za, za teda úrad a potom e, ochrana, úrad ochrany údajov to je 200, takže to je polovica. Takže niekde si tieto údaje protirečí. Buď e, niekto berie príliš málo, alebo niekto berie príliš veľa. Takže prosím, krátku odpoveď. Uh, ďakujem pekne za to, že ste na toto poukázali a určite ja to ďalej preskúmam. Ďakujem pekne. Nuž, eh, spo, ešte zástupca Úradu pre ochranu osobných údajov, ešte vám dám na eh, priestor. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem aj pani Ajale Sender za tieto otázky pokiaľ ide o tie vysoké náklady na misie v súvislosti s tým, aký e, malý je to, aká malá agentúra to je a vzťah s, medzi týmito agentúrami. No, priemerný náklad na misiu je 580 eur na misiu tak to si nemyslíme, že 590 eur, to nemyslíme si, že to je nejako vysoko, vysoká suma. Máme oblasť, ktorá nás stojí e, veľa misí, to je spolupráca s ostatnými orgánmi ochrany údajov, čo je jedna z našich úloh a to je vlastne jedna z najdrahších našich činností. Máme dve kľúčové úlohy, ktoré hráme a to je pracujeme na interoperabilite údajov cez hranice, tak aby údaje odtiaľto Eh, do Austrálie alebo kamkoľvek eh, mohli prejsť a medzinárodné vymož, vymožiteľnosť máme kolegov a spoluprácu, takže jediná napríklad misia v roku 2013 bola vyslanie pracovníka na schôdzu iných orgánov ochrany údajov v Džakarte. A to vysvetľuje, prečo občas eh, dojde k takejto drahej misii. Pre takéto misie Ehm, alebo takéto misie sa snažíme maximálne obmedziť, takže napríklad ehm, tohto roku sme poslali len jedného zástupcu, ktorý bol sprevádzaný jedným úradníkom na Mauriciu. Takže myslím si, že tieto otázky sú kritické a tiež v článku 34 naredenia 45 to je menovaný a je členom, je členom pracov, zároveň je pracovníkom, ale nemôže byť ani e, pre, pre pustený, respektíve och, je tu určitá ochrana pre samotného úradníka ochrany údajov pri výkone týchto, tejto pozície. Takže my nemenujeme, ale my spolupracujeme s týmito e, DPO a my sme pripravili aj množstvo správ, kedy sme zdôrazňovali, že je tu potreba, aby DPO mali príslušné vzdelávanie aj príslušné zdroje, aby mohli vykonávať túto dôležitú úlohu spolupráce s nami. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. No už musím povedať, že konferencia na e, ostrove Mauriciu tiež nejako, nemyslím si, že prispieva e, tiež efektívnemu vynakladaniu do prostriedkov a že či to prispieva tejto téme. No už e, teraz otázka, čo je ešte E, nadmerný odklad či oneskorenie. Myslím si, Čiže nám ide, e, sú tu ľudia, ktorí teda sa tomuto venujú a majú pocit, že veľmi dlho trvá rozhodovanie súdneho dvora a myslím si, že keď mám problém, tak niečo musím podniknúť napríklad, neviem, zvýšiť počet e, rokovaní, sedení. E, súdny dvor mal 37 pracovných e, týždňov, z ktorých a 15 týždňov, kedy nedošlo k žiadnemu vypočúvaťu ani žiadnemu rokovaniu a parlament má 41 pracovných týždňov, tak neviem, niečo, niečo treba podniknúť v tejto otázke a tiež my musíme dať aj napríklad jednotlivým členom prie, priestor, alebo keď sa tu hovoríte, že tu je treba poskytnúť priestor aj členom vo príslušných krajinách a podobne, ja neviem. Musíme mať spoločný cieľ a to, že chceme efektívnu justíciu a treba preto niečo urobiť ale mne sa zdá, že to, ako to je, to trošku treba vysvetliť. Napríklad otázka tých e, odkladov alebo to, toho oneskorenia. Čo, aký je pohľad ostatných inštitúcií, ktorí dlho čakajú na rozhodnutie súdneho dvora, tak e, čo sa dá preto urobiť? Lebo sa to výrazne dotýka fungovania inštitúcií. Sú tam aj niektoré závažné právne prípady, preto si myslím, že je sa treba venovať tejto otázke a môžete aj odpovedať kolegyni aj Sander. Nech sa páči. Merci beaucoup, madame la Si me lo permite, voy a... Takže ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po španielsky, čo týka otázok pani Alexander. Nie treba povedať, že skutočne vám gratulujem k vášmu zamysleniu nad dôležitosťou e, prekladu. My vždy hľadáme aj spôsoby, ako šetriť, ale nesmieme zabúdať na dôležitosť e, viacjazyčnosti v európskych inštitúciách, všeobecne v EÚ aby sa zaručila rovnosť obchádzania s občanmi. No a čo sa týka súdneho dvora, tak tam chceme len zaručiť e, v podstate rovnakú úroveň e, e, jednotlivým krajinám, jednotlivým stranám. Takže čo týka prekladu, tak tam nemôže na to ísť prílišná miera prostriedkov. Musí to byť všetko efektívne, ako už som povedal. A to riadenie, to účinné riadenie, obsahuje taktiež to, že sa musíme vysporiadať asi s miliónom preložených stránok každý rok do jedného z 24 oficiálnych jazykov EÚ. Takže tu máme externalizáciu prekladových prác, ale potom teda súdny dvor sa rozhodol poskytnúť šancu pracovať ako externý prekladateľ e, bývalým právnikom, ktorí sú v dôchodku. Môžu sa zúčastniť tých tendrov. Samozrejme, so všetkými tam zaobchádzame úplne rovnako, tak sú na rovnaké úrovni ako ostatní kandidáti. A v tomto kontexte je pravda, že z tých e, viac než tisíc e, prekladateľov na voľné nohe. Niektorí sú teda bývalí právnici na dôchodku. A oni poskytujú skutočne kvalitnú prácu. A sú to, o tomto sme hovorili aj v dotazníku. Samozrejme sme analyzovali situáciu a sme presvedčení, že tá situácia je absolútne v poriadku a v súlade so štatutom úradníka. Uh, Takže samozrejme je treba sa vyhnúť konfliktom záujmov. Čo týka týchto osôb, e, v súvislosti s ich e, mzdou. Ale z právneho pohľadu tam nie je problém. Takže chcem upokojiť pani Aja Lucender, čo týka tejto témy, tak na to dohliadame, tak aby tam nebolo žiadne riziko. Druhá otázka sa týkala vodičov služobných aut. Povedal, hovoril som o autách a povedal som, že je tam e, teda m, mm, taký preddavok 15 tisíc kilometrov. No a tý, keď sa presiahne týchto 15 tisíc kilometrov, tak to musia potom e, naši zamestnanci e, už platiť ale tí vodiči sú tam a vykonávajú prácu podľa e, úlohy, ktorá im bola zadaná. Takže bude to v službách zamestnancov alebo v službách súdneho dvora. Preto tam nie je žiadny rozdiel v mzde ani sa nevyžaduje napríklad jedna časť platu od inštitúcie a jeden, jedna časť platu od toho konkrétneho zamestnanca. Ďalej, čo sa týka otázky e, predsedničky, takže čo týka trvania toho procesu, tak e, toto je náš hlavný problém, naša hlavná obava. A samotný Európsky súdny dvor, ako viete, je zodpovedný za to, že musí preskúmovať prípady vnútroštátnych alebo národných súdov, ale vnútroštátny súd sa musí plniť európske pravidlá. A čo sa týka týchto odpovedí, tak od roku 2000 táto lehota bola 23 mesiacov a teraz je to 14 mesiacov. Takže napriek tomu, že máme vyšší počet kaos, tak prostredníctvom eh, zmien vo vnútornom organizačnom poriadku súd skrátil čas, ktorý je potrebný na to, aby sme poskytli odpovede vnútroštátnym súdcom. Je to možné, tam sa snažíme. Ale čo sa týka tribunálu Európskeho súdneho dvora, tak tam tá situácia je iná. Tam tie lehoty sú všeobecne nepriateľné z toho dôvodu, že čo sa týka hospodárskych sporov, a nemáme len takéto, máme aj mnohé iné, napríklad týka sa hospodárskej súťaže a tak ďalej, tam to môže trvať až 40 mesiacov. Viem, že je to dlho. A to, že vieme, že vo všetkých členských krajinách sa objavuje rovnaký problém, asi nestačí ako vysvetlenie. Je pravda, že určité konania trvajú príliš dlho, ale to nie je dostatočný dôvod. Už som hovoril, že v roku 2011 preto Európsky súdny dvor v súlade so zmluvou navrhol určité štruktúrálne riešenie, tak aby tribunál bol schopný čeliť narastajúcemu počtu kauz. To vychádza z toho práve, že je potreba toľko času na riešenie týchto prípadov. No a pokiaľ, tu, tamto ale nie je otázka reorganizácie, nie je to otázka zapojenia sudcov. Jednoducho v určitej chvíli sa dostanete do situácie, kedy počet sudcov a počet e, prípadov je v absolútnom nesúlade. Keď sme mali viac sudcov, tak by nám to samozrejme trvalo všetko kratšie. A my sme sa na to pokúsili odpovedať, keď sme odpovedali mm, v tom dotazníku, čo sa týka tých bielých týždňov, kde sa nepracuje, tak to neznamená, že keď neprebieha vypočutie, tak súd sa nič nerobí. Pretože vypočutie je len jednou časťou celého konania existuje. Príprava, on si musí prečítať kauzu, on pracuje. Len to mám u nás nastavené tak, je to aj v prospech e, zapojených strán, že v určitých týždňoch neprebiehajú žiadne ústne e, konania. Aj u vás máte e, stretnutia politických skupín, výborov a potom plenárku. To je normálne. No a čo sa týka sudcov, tak tí tiež musia ostať v kontakte s právnym prostredím e, krajiny, odkiaľ pochádzajú. To je samozrejme nutné. Viem, že je to možno vedľajšia činnosť, nie je príliš rozsiahla. A v odpovedi európsko súdneho dvora uvidíte aj náklady na služobné cesty do krajiny pôvodu. Myslím, že to bolo asi 138 tisíc eur na všetkých členov našej, našej inštitúcie, inštitúcie dohromady, aby sa mohli vrácať domov, tam sa stretávať so sudcami, s právnikmi, s akademikmi. No myslím si, že to je naozaj taká mm, málo rozsiahla činnosť, ale Európsky súdny dvor ju považuje za nepostradateľnú. Nemôžeme sedieť v nejakej slonovinovej veži v Luxemburgu. A je treba povedať aj to, že sudcovia nie sú jedinými sudcami v EÚ. Všetci sudcovia v EÚ sú unijnými sudcami a tí potom musia interpretovať a, presaz- a vykonávať e, európske právo v krajine, v ktorej pracujú a s podporou súdneho dvoru Luxemburgu. Preto je potrebné, aby tieto kontakty boli zachované. Ideálne čo najviac na území Luxemburska, ale občas je treba cestovať do inej krajiny, aby sme sa tam stretli so sudcami, s akademickými pracovníkmi, s právnikmi a to robíme väčšinou v priebehu súdnych e, prázdnin a bielých týždňov, pokiaľ by ste nám zredukovali tie biele týždne a zredukovali možnosť kontaktu s vnútroštátnymi sudcami, tak by to nepomohlo pomôcť problém, riešiť problém nerovnováhy medzi počtom prípadov a počtom sudcov, ktorý, ktorých máme k dispozícii. Myslím si, že to je to veľmi komplikované. Ďakujem. Ďakujem. A ešte si chcem zobrať slovo spravodajca Richard? Richard? Nie. Očividne nie. Takže prosím, zašlite to písomne. Mám ešte jeden bod programu. Po stretnutí sme pozvaní na oslavu Nového roka, na drink, takže ste všetci srdečne pozvaní. A ešte jedna vec reforma e, nášho rokovacieho poriadku. Kolega Tamáš Dojč ostal v Budapešti a nedostane sa odtiaľ kvôli snehu. Takže chcem vás upozorniť na to, že lehota na prekladanie pozmeňujúceho návrhu ubehne 13. januára a že rozpočtový výbor o tom bude hlasovať 20. januára. Takže tam môžete potom posielať do 15. januára e, pozmenujúce návrhy. O 5. februára sa v výbore bude hovoriť o našom návrhu výboru KONT. Čo týka správy pána Dojča, tak e, to tu vám krátko predstavím. 2 a 14, tam sa hovorí o verejno-súkromných partnerstvách pri zohľadnení rozhovorov za okrúhlým stolom, potom pozmenujúci návrh 3 k výročnej správe. Tam sa hovorí o správach interného, interného auditného oddelenia. Štvorka hovorí o dôvodoch pre blokovanie. E, zadávateľov, hovorí sa tam o daňových únikoch, daňových rajoch, daňových podvodoch, takže pro, e, naša právna služba tam vidí trochu problém a ja tam taktiež vidím problém, ale mm, pán Dojč teraz zatiaľ nemal možnosť tam zapracovať. Ďalej, čo sa týka e, je tam, čo týka panelu, tak tam sa hovorí o pracovných e, technikách, ďalej databáza firiem, ktoré sa previnili tým, že prali špinavé peniaze. Tie mali byť v budúcnosti vylúčené z verejných tendrov v EÚ a tento pozmeňujúci návrh 9 prispôsobuje e, tieto pravidlá už e, súčasne platným právnym dokumentom. Ďalej tam e, požadujeme zverejnenie e, rozhodnutí súdneho dvora, ďalej 11 a 12, tam sa hovorí o špecifických správach súdneho dvora a o kontradiktorných konaniach. A tu ešte prispiem pozmeňujúcim návrhom. Budúci týždeň sme naplánovali stretnutie so súdnym dvorom a s komisiou v súvislosti s touto otázkou. Dúfam, že sa na niečom ujednotíme. Ďalej sa hovorí v niektorých pozmeňujúcich návrhoch o mechanizme určovania v súvislosti s rozpočtom. Sú to skôr také technickejšie ustanovenia. A teraz ešte žiadalo slovo kolega Gajer. Ďakujem pani predsednička Inge. Opäť je nám potešením, tak ako pred niekoľkými rokmi na rôznych miestach mať teba ako spravodajkyňu, aby sa pracovalo pro zlepšenie rozpočtového poriadku. E, zásadné politické rozdiely tu nie sú. Aj keď myslím, že sa nedá urobiť rozpočtový projekt, ktorý bude e, socialistický alebo e, ľudovecký. Musí byť taký, ktorý bude fungovať. Článok 1 v každom prípade pozmeňovacom návrhu 1 základe otázka platnosti základných práv v rozpočtovom poriadku. Buď to platí, alebo neplatí. Ale neviem, do akej miery teda v rozpočtovom poriadku by sa eh, malo spomínať e, niečo také. Neviem, ako ďaleko je tento návrh, ale dovolím si už teraz proti nemu namietať. Máme ešte niekoľko otázok, e, tie ešte budem musieť vyjasniť na technickej úrovni, kde presne po zmeniacich návrhoch, e, ktoré predniesie tam až doč, ktoré budú odôvodnené tým, že sa stiahne znenie z uplatňovacích pravidel do rozpočtového poriadku. To sa dá síce urobiť, ale keď sa pozrieme na znenie textu, ktorý navrhuje Tamáš Deutsch a doposiaľ sme to nikde nenašli v technickom uplatňovaní v praxi, tak je za tým niečo iné, čo vlastne nepoznáme. Nevieme, či to budeme schopní podporiť, ale to ešte môžeme prejednať na medzi sebou. Ďalej, v jednej veci vôbec nesúhlasím. Pozornosť vrhu 10 napríklad sa hovorí o dôvernosti. Buď sú teda veci dôverné, alebo nie sú. Ale ak sú dôverné, tak sa nemôže v pozmeňujúcom návrhu uviesť, že sa budú zverejňovať na konci konania a v rozpore, tak potom už vlastne nebudú dôverné. Napokon by sa teda rozhodovalo, že sa niečo bude svojvoľne môcť potom zverejňovať, aj keď to bolo pôvodne dôverné. S tým teda rozhodne nesúhlasím. A ešte posledná vec. Naša skupina by chcela predložiť pozmiaci návrh, ktorý by som to približil dvoma tam, ak dovolíte. Máme agentúry v Európskej únii, ktoré do veľkej miery alebo aj v plnej miere sú schopné e, sami seba financovať. K nim patrí aj harmonizačný e, úrad pre vnútorný trh v Alicante. Tento úrad vôbec nepodlieha rozpočtu, pretože je schopný financovať sám svoje fungovanie. Jeho služby sú natoľko žiadané, že dokonca produkuje prebytky. A teraz Európska únia však nemôže e, získavať tieto prebytky. E, tieto prebytky teda ostávajú na účtoch tohto harmonizačného úradu. Cieľom úradu je, aby neprodukoval prebytky, teda je otázka, či v ďalšom pracovnom roku môže tento harmonizačný úrad upraviť poplatky e, smerom nadol. Vidí totiž, že poplatky sú e, viac než dostatočné na fungovanie e, úradu a pritom zároveň miera činnosti sa rozrastá, či tam máme teda čoraz väčšie sumy. Naozaj ide o nemalé sumy v miliónoch, pričom sa tieto peniaze nedajú ďalej nejako využívať a sú na účtoch tohto harmonizačného úradu. Nedá sa to eh, využiť v rozpočte, pretože členské štáty tvrdia, že je to príjem, ktorý nedokážu vložiť do rozpočtu. Parlament eh, už dlho eh, spochybňuje im nimi obhajované dogmy, že si tieto peniaze môžu nechať je tu snaha znižovať poplatky, ale e, vlastne nič sa tým e, až tak nevyrieši, pretože prípad je raz viac a tým e, sa teda celkové príjmy budú neustále zvyšovať. Pripúšťam, že je možno trošku naivné od mňa nejako to opatriť v rozpočtovom poriadku. Možno v diskusii s radou by sme si mohli ujasniť, ako sa Európska únia bude stavať k týmto vytvoreným príjmom a do akej miery by bolo možné ich ďalej využívať. Hovorím otvorene, že nie som veľmi veľkým optimistom, že sa to podarí presadiť, ale podľa mňa politicky by bolo dôležité povedať rade a upozorniť ich e, na tieto sporné veci. Už sme hovorili napríklad aj o tých 3,5 miliardách e, z pokut. Naozaj sú miesta, inštitúcie, body, v ktorých Európska únia tvorí príjmy a dokáže tvoriť príjmy a tieto príjmy sa nemôžu používať na financovanie ďalších politických činností, pretože rada si chce všetko eh, zobrať späť. Ale v tomto prípade sa to nedá. Teda mohli by sme sa na tomto trošku zabaviť v trialogu s radou, aby sme im dokázali, že takéto dogmatické chovanie a trvanie na ich eh, pozícii produkuje úplne absurdné až nezmyselné dôsledky. A bol by som rád, keby ostatné eh, skupiny podporili tento náš návrh. Ďakujem. Ďakujem. Máme tu časový problém, tak ako vždy rozpočtový poriadok všeo, sa týka všeobecného rozpočtu, nie eh, rozpočtu agentúr. Eh, agentúry majú svoj vlastný rozpočet. Ja naozaj eh, mám veľmi veľké ťažkosti, um, ako pristupovať k ohymu. Pán Valbrok ešte dostane rýchlo slovo v otázke toho, kde presne sa toto dá opatriť v delegovaných aktoch. Mohli by ste sa prosím k tomu vyjadriť v krátkosti? Thank you, Chair. On the question of, uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o túto otázku delegovaných aktov na, pre agentúry, tam, ide o, tam sa predpokladá vyvážený rozpočet čo, to je pravidlo, čo všetky agentúry mali dodržiavať, preto musíme zabezpečiť, aby sme sa neocitli v takej situácii, kedy sa štruktúralne vzniká prebytok rozpočtu, ale vieme, že v prípade rozpočtu e, agentúry v Alicante je to osobitný problém a je to aj súčasť e, prebiehajúceho trialógu s ďalším výborom, výborom Júri, e, ktorý má toto na starosti. No možno by bolo dobré pre tento výbor, aby prispel diskusii, ktorá prebieha na výbore jury, kde sa diskutuje o tom, ako sa má využiť tento prebytok rozpočtu agentúry OHIM. A sú tam určité administratívne náklady, ktoré súvisia s ochrannými známkami a myslím si, že to tie oneskorenia rozhodovnutia alebo tie, tie dlhé lehoty rozhodovania súdu už sú predmetom tiež diskusí. No tak či onak musíme si to bilaterálne vysvetliť. Teraz sa musím poďakovať eh, tlmočníkom, im želám takisto uh, uh, Prajem šťastlivý nový rok a pred e, vchodom máme pripravený drink, na, aby sme si mohli štrngnúť a všetkým želím všetko dobré.